Uh, um, Vážené kolegovia, začnem, viem, že tu nie sú všetci. Um, máme dnes na pláne dve hlasovania a tiež máme vypočutia. Nechcem uh, veľmi zdržovať, lebo komisárka Kuneva požiadala, aby nám povedala niečo na začiatku toho vypočutia, takže chcem jej tiež dať čas a uh, máte návrh programu pred sebou. Nemám žiadne osobitné oznámenia. Chcete, aby som to teraz robila? Chcem sa vám opýtať možno pána Mladnova, eh, či chce podať pár slov o delegácii do Bulharska. Ak chcete, môžete informovať poslancov, ktorí tam nemohli byť. Thank you, Madam Chair. A Áno, ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať najprv všetkým našim e, členom, ktorí e, mohli sa zúčastniť v tej delegácii, ako aj sekretariatu za to, že ju zorganizovalo. Mali sme niekoľko zaujímavých náštev a stretnutí najprv v bulharskom parlamente, vo výbore pre európske veci, ako aj v výbore pre hospodárstvo. A poslanci tiež e, sa stretli s um, ministrom hospodárstva, mali niekoľko stretnutí aj s um, organizáciami na ochranu spotrebiteľov, aj s podnikateľskými e, zväzmi a tiež e, navštívili Plovdiv, čo je mesto asi 150 km e, mimo Sofie a tiež tam navštívili výrobné zariadenia a hovorili s obchodnou komorou. Mm, boli tam e, dve e, široké otázky, e, ktoré sa rozbrali vo všetkých diskusiách. Poprvé to bola energetická bezpečnosť. Ako viete, Bulharsko bolo členským štátom, ktorý utrpel najviacej počas krízy s ruským plynom a veľa z tej diskusie sa zameriavalo na energetickú bezpečnosť a prístup k trhu aj k jadrovej energii. A po druhé, to bola smernica služba, ako aj jej transpozícia a plnenie v Bulharsku. Organizácie na ochranu spotrebiteľov uvedli e, niekoľko problémov, e, v prvom rade to, že stále dosť veľmi málo financovania na podporu ich činnosti. Samozrejme tu prebehla aj sa diskusia, lebo niektorí hovorili, že potrebujú viac financovania a iní povedali, že spotrebiteľské organizácie by mali byť oveľa viac e, si vedomé o príležitostiach, ako byť sebestačný. Potom, e, ako sme tu mali vypočutie pred pár mesiacmi, tu na o, o organizáciách na ochranu spotrebiteľov v nových členských štátoch, e, vznikla myšlienka, aby sme mali neformálnu pracovnú skupinu, ktorá by e, prebrali možné nápady a myšlenky o tom, ako organizácie na ochranu spotrebiteľov môžu šíriť vedomosti a myšlienky a poučiť sa vzájomne. Možno to mm, parlament v ďalšom funkčnom období bude môcť riešiť v výbore pre vnútorný trh. Podniky hovorili dlho o rôznych e, regulačných e, a licencujúcich režimoch, ktoré sú stále problémom pre nich aby mohli otvorene podnikať a, a v skutočnosti niektoré z nich e, boli pokryté v implementácii zmenice e, o službách a e, tu na, e, bol gestorským ministerstvom ministerstvo hospodárstva vrátane spolupráce s inými rezortami. Bola to dobrá návšteva a aj dúfam, že môžem hovoriť pre, za ostatných členov, že sa tam veľa dozvedeli a tiež sme sa stretli so samozprávami, aby sme videli, ako samozprávy sa zabrajú s ochranou spotrebiteľov a niektorými výzvami, ktoré majú pred sebou samozprávy aj v Sofii, aj v Plovdive. To je veľmi krátky úvod. Ďakujem pekne všetkým. Okay, well, I think there are some issues... Áno, vidím, že e, niektoré z týchto vecí možno ďalej e, rozberať a požiadame koordinátorov, aby sa ich ujali a aby e, vypracovali návrh s tým, ako to môže byť prijaté v novej štruktúre výboru. A teraz veľmi stručne máme jeden bod na programe a dúfam, že ho môžeme prebrať veľmi rýchlo a to je zrušenie smernice o metrológii. E, môžem požiadať radu, ono kde sú? Tu. I'm glad to provide you a brief information. Ďakujem, pani predsednička. Som rád, že vám môžem poskytnúť informácie o tom, aké, aké prebiehali rokovanie na rade. A e, bolo to na expertnej úrovni a musím po vás informovať o tom, že diskusia bola trochu zavádzajúca, pretože rôzne členské štáty majú rôzne preferencie e, z hľadiska smerníc, e, ktoré by mali byť odvolané Takže predsedníctvo požiadalo o spoločné stretnutie ataše pre technickú harmonizáciu a spoločne sa podarí dosiahnuť dohodu k kompromisnému návrhu. A toto rokovanie sa potom uskutočnilo, týchto ataše sa uskutočnilo v piatok. ktorí sa dohodli, že teda vlastne dojde k odkladu E, kompromisného návrhu na január 2014. 1. január 2014 je to síce možno trochu priveľa času, ale tým pádom dostaneme, alebo sme získali viac času na to, aby sme mohli pracovať aj na, na nástroji pre medné jednotky, a to všetko, čo je potrebné ešte vykonať. V podstate diskusia nepreukázala nič také, že tie smernice by neboli už potrebné a, a členské štáty vlastne nespochybňovali z, e, z zistenia komisie v e, dopadovej štúdii a preto som povedal, že to bolo trochu zavádzajúce, alebo nie celkom jednoznačná tá diskusia bola, ale e, jednoducho potom asi jednoducho Koreper rozhodne, alebo Kropa jednoducho rozhodol o tom, že je potrebné v rámci lepšej regulácie jednoducho pre tieto smernice vylúčiť, takže bude potrebné potom e, prijať e, rozhodnutie na rade skoro. No, ďakujem predsednička, ďakujem pekne. Na jednej strane ste povedali, že členské štáty e, nepovažujú ich za veľmi dôležité a mohli by ich zrušiť. Na druhej strane chcú ich aj pomzmeniť, potom sú od odložili to na neskôr, tak ja neviem, mohli by sme do toho, neviem, či máme požiadať ešte pána doktora, či by nám ešte mohol, mohol do toho vniesť trochu viac svetla, aby nám to bolo jasnejšie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak ako české predsedníctvo to povedalo presne, tanky je situácia nejasná ale na poslednom rokovaní v piatok sme sa rozvodili, aká je predstava českého predsedníctva, pokúsiť sa nájsť kompromisné riešenie v rámci uznesenia komisie, tak ako sa nám to podarilo v ostatných alebo v iných prípadoch, vy viete o tom. Teda zatiaľ sa nám podarilo dosiahnuť odklad, kedy to vstúpi do platnosti a do apríla 2011 možno, že v súčasnej smernici E, je povinnosť komisie pripraviť e, správu v apríli 2011 a keď e, budú problémy na trhu, teraz sa zdá, že nič také nie je, tak automaticky budú odvolané automaticky, ak to ešte potom pretrvá do roku 2014. Takže my sme pripravení dosiahnuť dohodu e, v rámci našej vnútornej skupiny e, medziinstitucionálnych vzťahov. A tento piatok sa nám podarí e, pripraviť takéto uznesenie, ktoré snáď pomôže dosiahnuť dohodu v prvom čítaní ešte v parlamente tomto alebo najlepšie bolo, keby sa podarilo v, v rámci týchto návrhov dosiahnuť zjednodušený postup, ak by ste s tým súhlasili a aby aj parlament súhlasil ísť touto cestou nášho návrhu odkladu dátumu vstupu do platnosti. Predsednička, ďakujem pekne pani Gebhardt. Nie, myslím si, že aj tak musíme nechať na koordinátorov prieť rozhodnutie. E, Nechcem to nejako okolo toho dlho diskutovať, ale mal by som takú doplňujúcu otázku, lebo niektoré veci sa mi dostali do učí prvší, ktoré sa týkajú zrušenia tejto smernice alebo aspektu nariadenia, ktoré by znamenali plnú harmonizáciu Európskej únii. Existujú tu isté obavy a síce, že ak by sme zrušili tieto nariadenia, tak e, potom by tie meracie postupy v členských štátoch prebiehali rozličným spôsobom. To znamená, že by opätovne vznikla istá miera neistoty. Preto ma zaujímalo, ako zodpovie Európska komisia túto otázku, to znamená, že aké sú dopady toho, ak by sme teda zrušili tieto smernice, ako by to vplývalo na náš vnútorný trh a predovšetkým, ako by to ovplyvnilo tú plnú harmonizáciu, ktorú sme dosiahli v tejto oblasti. Mr. Orson, did you want to answer that very briefly? Very briefly, in the sense that... Pán Orson, Veľmi stručne, áno, myslíme, že to tak je, že nie sú tam žiadne konkrétne prekážky a v súčasnosti tých 8 e, oblastí, ktoré pokrývajú 8 smerníc, tie sa týkajú medzinárodných noriem a existuje princíp, že keď e, už nebudú regulácie zo strany EÚ, tak potom bude fungovať princíp, za, ten princíp vzájomného uznávania ako viete, momentálne viaceré členské štáty ani nevyužívajú súčasné smernice tak, ako sú, takže sa veľmi, naozaj sú veľmi málo používané a nemyslíme si, že by s tým mal byť nejaký problém. Ale napriek tomu, aby sme teda zabezpečili tú minimálnu bezpečnostnú hladinu, sme pripravení rozanalizovať situáciu v priebehu budúceho roku aj spolupráci s členskými štátmi. Ak by boli nejaké problémy, tak sme pripravení v našej správe v tom apríli 2011 pripraviť nejaký návrh, ale momentálne sa nič také nedeje. A tieto veci sú pokryté medzinárodnými normami a tým princípom vzájomného uznávania bez, veľkých, bez väčších problémov predsednička. Pani Gebhard, nechcela by som teraz, aby bola tu k tomuto diskusii a Myslím si, že je nám úplne jasné, o čo ide. Preto by bolo dobre, keď sme ponechali rozhodnutie na koordinátorov, ako to dopadne. Ďakujem pekne, pán Ortun. Aj ďakujem rade za informovanie nás o súčasnej situácii. A ďalšia eh, vec, ktorý, by som, by som sa chcela venovať, je pán Malcolm Harbour by chcel sa s nami podeliť o jeho pohľad na e, trialóg, ktorý, ktorého bol, sa zúčastnil v rámci, z, na rokovaní s komisiou. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. To súvisí s, e, so spustením druhého čítania a v podstate chcel by som informovať kolegov o tom, aká je situácia aktuálna a to spôvodná formálna spoločná pozícia ako e, rady nebola nám známa až do 19. februára. A ak by sme chceli nejakým spôsobom dokončiť ten proces e, druhého čítania, bolo pre mňa absolútne nevyhnutné, aby som tento dokument spoločnej pozície zobral a hneď e, to pretransformoval do mojej správy. To som presne aj urobil. Ale medzi tým, odkedy sme dostali tú spoločnú pozíciu, Mali sme viacero, alebo dosť veľa stretnutí aj s predsedníctvom rady vrátanie rokovania, na ktorom sa rozdávala agenda od francúzského predsedníctva českému predsedníctvu. A musím povedať, že tá zložitosť celého balíka, ktorý vlastne je celý držaný pokope, je teda, že nechceme teda nejakým spôsobom tento balík e, oddelovať, čiže tie ďalšie dve správy, ktoré, na ktorých pracujú ostatné e, kolegyne z výboru pre priemysel, tie sú paralelné ale sústredenie sa eh, na rokovanie na rade sa do veľkej miery týkali smerníc o lepšej regulácii. Čiže zatiaľ sme nemali takú veľkú šancu ani ja, ani moji spravodajcovia, ktorí, ktorí sa zúčastňujú trialogov nejakým spôsobom eh, obhajovať eh, naše pozmeňujúce návrhy detailným spôsobom v, s českým predsedníctvom. Ani sme nemohli navrhnúť kompromisné texty, aby sme posunuli rokovania ďalej ďalej. Verím, že teraz sa to takto udeje, keď bude naša správa publikovaná. Čiže správa moj, e, obsah mojej správy e, do veľkej miery ob, sa týka opätovného e, predloženia pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli schválené v tomto výbore minulého roku, ale neboli e, premietnuté do spoločnej pozície rady. Existuje len niekoľko mm, oblastí, kde ja som navrhol určite iné alebo alternatívne texty alebo formulácie aj s teňovými spravodajcami. Osobitne chcel, by som chcel po upriamiť pozornosť kolegov na e, elektronické súkromie, pretože e-privacy, pretože máme aj smernicu uh, v uh, elektronickom súkromí alebo v súkromí na internete a uh, máme určité problémy s pozíciou rady napríklad s oznamovaním porušenia ochrany osobných údajov napríklad. A chcel som vám, vám povedať, že som pracoval s pánom Alvarom, ktorý bol vlastne spravodajcom tohto stanoviska ešte v prvom čítaní a som pracovala s jeho spo, s tými, tými spravodajcami a aj keď eh, sme spokojní s týmto textom, som mi zdá, že E, bolo by dobre, keby sme mali aj posilnenú spoluprácu a bolo by dobre, keby pán Alvaro spolu so mnou aj s jeho spravodajcami išiel do toho trialógu. My sme predložili e, podstatné návrhy za podmienok, akým spôsobom musia, oznamo, musia byť oznamované porušenia ochrany osobných údajov na internete. Ale ten, ten návrh to, to pole pôsobnosti toho návrhu, my sme teda trvali na tom, že by to malo e, zahrňať aj tie údaje, ktoré sú prenášané cez e, elektronické siete, ako napríklad e, detaily o bankových účtoch alebo kreditných kartách, ktoré v súčasnosti sú z tohto vylúčené, pretože ten, tak, ako to je to formulované, to sa týka len informácií, ktoré súvisia s komunikáciou a my si myslíme, že to je dosť nesúspokojivé a chceli sme dosiahnuť určitý pokrok a to je pravdepodobne teraz najväčší e, problém. Ďalej, ďalšia vec, e, ku ktorej som chcela obrátiť vašu pozornosť, to je úplne nová vec a tá sa týka zadefinovania univerzálnej služby pretože viaceré krajiny v súčasnosti hľadajú možnosť, akým spôsobom môžu rozšíriť ustanovenie o základnej univerzálnej službe, aby sa dalo pokryť alebo zabezpečiť v rámci tohto ustanovenia aj širokopásmové pokrytie alebo širokopásmové siete. A myslím si, že prebiehajú aj konzultácie s komisiou, ale neviem, či sa to dá stihnúť ešte pre tento návrh, čiže môžeme očakávať, že dojde čoskoro k e, reforme smernice o univerzálnej službe, možno, že to už bude v roku 2010, pretože mnohé krajiny by chceli mať väčšiu možnosť e, alebo väčšiu flexibilitu pre rôzne nové politiky a my sme navrhli e, preambulu alebo úvodné ustanovenie, ktoré by tým pádom odstránilo určitú tú úzku definíciu tej univerzálnej služby, aby, sa, aby bolo možné tam do toho zakomponovať aj širokopásmové e, spojenia. Takže to bude, ak by teda rada s tým s nami súhlasila, čo dúfame, že teda bude, tak potom by sme toto navrhli ako doplňujúci prvok a ako vy, vidíte, že to je hneď pozmeňujúci návrh číslo 1. Čiže to je momentálna situácia. Ja sa stretnem zatiaľ všetkými temnými spravodajcami, aby som ich informoval o tom, aký je pokrok, aby sme sa dohodli na tým, ako použijeme taktiku, akým prístupom budeme pristúpať k týmto rokovaniam. Pripravený je trialog na 4. marca a budem pokračovať. Ja sa obávam, že nedostaneme toľko času na rokovanie, koľko budeme potrebovať, ale budeme aj tak sa snažiť eh, pokračovať ďalej a bude sa v tomto výbore hlasovať tak, ako je to príslušné a potom budem, eh, dúfam, že sa nám podarí eh, splniť tú pozíciu, o ktorú ste nás požiadali. Predsednička, ďakujem pekne, pán Harbour. Myslím, že to bol väčšepávajúci prehľad a dobre, že nás e, informujete o tom, ako sa veci majú. Neviem, myslíte, že mali by sme vyzvať komisiu? Pán Rodford je tu? No tak dám slovo pánovi Rodfordovi na chvíľku. Ale mohli by ste byť struční, aby som nechcela veľkú rozprávu k tomuto, lebo musíme hlasovať o po štvrtej. Takže pán Rodford, ďakujem pekne pani predsednička. Ako viete, komisia víta prácu pána Harbora v prvom čítaní aj z tie výsledky, ktoré vzýšli z hlasovania v pléne. Tiež vítame tú skutočnosť, že problém naďalej pretrváva v dosiahnutí dohody v druhom čítaní a my sa budeme snažiť um, to vyriešiť. Čiže sú určité pozmeňujúce návrhy v správe pána Harbora, ale ja nepôjdem do detajlov, len na niektoré body budem reagovať, e, konkrétne tie, ku ktorým sa vyjadril aj pán Harbour. Čiže čo sa týka toho oznamovania porušení ochrany osobných údajov a tu

uznávame, že parlament e, má správnu obavu a je potrebné to príslušným spôsobom zahrnúť. Potom ďalšia vec je rozsah alebo definícia univerzálnej služby. Komisia e, od začiatku mala taký názor, že je potrebné zabezpečiť veľmi širokú diskusiu o tom, aká, čo je predstavuje univerzálna služba, pretože akákoľvek zmena tejto definície predstavuje silný vplyv na financovanie aj na e, možno marenie e, e, hospodárskej súťaže na trhu. Takže my chápeme, že možno by niekto chcel aktualizovať ten, túto definíciu, ale obávame sa, že by mohli sme s tým spôsobiť určité škody trhu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem pekne. Teraz chceli by ste aj vyhovoriť ešte k e, pán Tubon, k mediálnej službe? Madame Ďakujem pekne. Ak dovolíte, pani predsednička, iba jedna poznámka. Kolega Harbour ešte vlastne pri, v rámci prvého čítania, alebo ešte pred ním vykonal rozsiahlu prácu, ktorá sa týkal návrhu tejto smernice. A tá práca, ktorú vtedy odviedla, tak viedla ku kompromisu, ktorý bol schválený tak na našom výbore, ako aj na plenárke. No a ten kompromis jednoducho pozostáva z toho, že je tu snaha zohľadniť všetky možné záujmy. Ja musím za seba povedať, že je skutočne veľmi dôležité, aby to, čo sa podalo vypracovať pánovi Háberovi v rámci prvého čítania, aby zostalo aj v tomto druhom čítaní. A myslím si, že by sme nemali veľmi meniť to, čo sme vtedy dosiahli ako kompromisy, lebo tie boli výborné. Pán Harber, chceli by ste vy reagovať? Už, eh, čo sa týka toho, čo povedal že Jacques Tubon ku kompromisom. Myslím si, že to nebude priveľa práce, aby sme pripravili veľmi dobrý text spolu s radou pre spotrebiteľov. Skôr si myslím, že ten to, to rozsah pôsobnosti toho, čo bude predstavovať porušenie osobných, e, ochrany osobných údajov, tak e, máme tiež určité rôzne očakávania, ale verím, že dosiahneme dohodu. Ehm, ale tiež by som by som bol, žiadal od predsedníctva, aby zabezpečil aj zástupcov telekomunikácií. Ja mám veľkú podporu aj od tých spravodajcov, ale chceme v dostatok času aj prejednať veľmi dobre tento dokument, tak aby sme to naozaj mohli zvládnuť v druhom čítaní predsednička. No už eh, želáme vám všetko dobré, pretože naozaj to bola dôležitá práca aj pre tento výbor. Takže máte všetku našu podporu. Teraz ehm, pozmeňujúce návrhy do 11. marca, potom hlasovať o tom budeme 31. marca. Dobre, takže máme takú, takýto na Pani Gebhardt. Mac, uh... Eh, Ďakujem. Čo sa týka 11. marca, tak s tým by som mohla súhlasiť, ale žiaľ, tie texty som doteraz dostala iba v anglickej verzii. Mňa by zaujímalo, keď dostanem nemecký preklad lebo nie som ochotná akceptovať to, aby sme pracovali iba na základe anglických textov. To som musela povedať. Ďakujem. I'm just checking when, when we will have it in all... Prečkajte, ja si len overím, že kedy budeme mať všetky jazykové verzie, vraj v pondelok 9. Takže keď eh, budete potrebovať eh, viac ako dva dní, môžeme to posunúť na štvrtok? V podstate je to pracovný týždeň e, vlastne tým pádom, keď e, posunieme to o dva dní. Harbor. No už ja len dúfam, že kolegovia nebudú predkladať nejakých x veľa pozmeňujúcich návrhov, pretože bolo by dobre, keby sme to tak predkladali, ako to je teraz už aj tak pozmenené. Samozrejme, že každý má právo podať pozmeňujúci návrh, ale ten, te, toto druhé čítanie naozaj je nezvyčajne obrovský dokument e, aj ku, aj preto možno, že sa nám nepodarilo dosiahnuť veľký pokrok s predsedníctvom, čo ešte pred sebou stále máme. Well, we have to, if we have to work it back, we do have... Predsednička, takže no, musíme to zvládnuť do 31. marca, lebo to je naše posledné rokovanie. Pani Gebhardt, ste spokojná s pracovným týždňom? Ich brauche gar kein... Pevne dúfam, že nebudem musieť predložiť žiadne pozmeňovacie návrhy, Malcolm. Toto nie je problém. Tu ide skôr o tematiku univerzálnych služieb. je to toto veľmi dôležitý dokument a ja by som skutočne bola veľmi rada, aby som sa to mohla pozrieť jednotlivých detailov v nemeckom jazyku a potom budem vedieť e, posúdiť, akým smerom sa budeme pohybovať. Preto by som bola veľmi rada, keby sme dostali dva dni navyše, lebo iste viete, že nemáme tu iba tento jeden text, ale popri tom samozrejme riešime aj nejaké ďalšie veci. Ďakujem. Okay, so, so can we agree then to give people an extra day because we... They... Dobre, takže môžeme sa dohodnúť, e, že v pondelok bude, budú texty vo všetkých jazykových mutáciách a posunieme to teda na štvrtok tu v Bruseli, aby ste mali čas si to preskúmať. Dobre? na predloženie, takže bude na 12. marca sme presunuli termín pozmeňujúcich návrhov, takže môžeme teraz prejsť k hlasovaniu. E, dúfam, že tu každý je prítomný. A Čiže máme najprv správu pána Kamala. Chceli by ste slovo? Áno, ďakujem pani predsednička. Myslím, že každý, kto bol prítomný na poslednej výmene názorov, e, má zrejme dojem, že nebolo možné dosiahnuť dohodu, ale chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom aj z ostatných e, skupín, aj ich asistent, tom aj pracovníkom politických skupín, pretože sa nám naozaj podarilo dosiahnuť veľmi dobré kompromisné návrhy hľadiska osobitne k otázke transparentnosti a uvidíme, ako keď dopadne hlasovanie, ale keď to dáme potom na komisiu, tak e, chcel by som napriek tomu poďakovať všetkým za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Predsednička Nuš tak sa mi zdá, že ste dosiahli celkom dobrú dohodu. Nevidím nikoho ďalšieho sa hlásiť o slovo. E, chcela by som len overiť um, hlasovacie kartičky, pretože to je prvýkrát, čo tu hlasujeme takýmto, v takomto usporiadaní a elektronicky poprvýkrát, tak otestujme, prosím, každý má hlasovaciu kartičku. Yes. What am I supposed to do about that then? <laughs> hmm? We sent the email, didn't we? Mm-hmm. Right. Mr. Manders. Do we need a voting card to vote uh, by card because I not Potrebujeme tú hlasovaciu kartičku, lebo väčšinou e, to s, e, s rukami to je rýchlejšie. because I have got to scan, we have to scan the room in a different way. Áno, lenže táto miestnosť je veľká a ja sa musím dívať ako aj doprava doľava, lebo sedíte všet, vo všade a musím sa... My sme neposlali e-mail a nežiadali sme od všetkých, aby doniesli si kartičky, čiže neviem, začneme, skúsime a keď budeme vidieť, že sa nedá, tak potom možno, že budeme musieť ľudí poslať, aby si donesli kartičky so sebou, pretože my sme vás upozornili, že máte si ich doniesť, tak uh, skúsme. I never said I was going to exclude you. I didn't understand. I didn't say that. I said that we will start to vote. Ja som nepovedal, že niekoho vylúčime z hlasovania. Ja som povedal, že začneme hlasovať e, pomocou zdvíhaním rúk a keď sa nám to nepodarí, tak budeme elektronicky hlasovať. Ale keď môže sa stať, že nám to bude dlho trvať, kým to všetko spočítame a mne nevadí, keď vám nevadí. Takže pozrite, šestka, to zamietli, 34, kto je za? To asi musíme spočítať. against? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže 17 za, 10 proti a nikto sa nezdržal, takže to je jasne prijaté. 35 tým pádom padá. Prejdeme k sedmičke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté dvojka, čiže osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal tiež zamietnutý, deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Jedenáctku sme už mali, nie? Jedenáctka prvá časť, kto je za to zamietnutý. 37, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 38. Kto je za? No spočítajme. 12. And those against? Kto je proti? 13. And abstentions? To sa zdržal. Takže to sme zamiestli 13 do 2, ku 12, preto som chcela tie hlasovacie kartičky, lebo to som vedela, že niektoré hlasovania budú veľmi tesné, čiže teraz máme 11, druhý, druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý, článok 4, 11, tretia časť, to je za, kto je proti, kto sa to je tiež zamietnuté. 39, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, nie som si celkom istá, že prečo. 41, kto je za? Against. To je, kto sa zdržal, zamietnuté. Potom je 42, kto je za? to je proti, to sa zdržalo zamietnuté. 43, kto je za, to je proti, to sa zdržalo zamietnutý. Potom máme pán Kamala 11, 4. časť, to je za, to je proti, kto sa zdržalo zamietnuté. 44, pán Dan, kto je za? Musíme to spočítať. uh, and those against? Kto je proti? And 15 against, so that is uh, clearly rejected. Zamietnutý 19 15. E, ďalej článok 4 sú tam identické návrhy 11, 46, 47, to je za, kto je za, sa zdržala zamiet, schválené. Nine, Those in favor. Against abstention, that's rejected. 50 those in favor. 50, kto je za? Oh, that's adopted, I think. Yeah, yeah. So 10, We're just going to count it. Keep your hands up. Those in 18, favor. Yeah, Počítame, prosím, ešte vydržte s rukami. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Takže o 50 dávame hlasovať tiež. 11. 6. tá časť. E, kto je za? to je proti, to sa zdržalo zamietnuté. Článok 4, 11, 7 časť, to je za. To je proti, to sa zdržalo zamietnutý. 51, kto je za? Zamietnutý. 53, kto je za? to je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Potom máme 11, 8 časť, kto je za? to je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 11, 9. časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 11, 10. časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 54, pána Šmita, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 56, kto je za, zamietnutý. 57, pána Dana, kto je za, Musíme tento spôsob čítať. Those against? To je proti. Zamietnutý. 58 bol stiahnutý. 59, eh, pani Handlík. Kto je za? To je zamietnuté. 11 11. časť, to je za, to je proti, to je zamietnutý. Ďalej 11. 12. časť, e, pána Kamala, kto je za, kto je proti, to sa zdržal zamietnutý. Kompromisný či, návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, to sa zdržal prijatý jednoznačne. To znamená, že všetko ostatné potom padá. A pokračujeme stranou 13, článok 4, ehm, odsek 4, článok 6a, odsek 4, 13d pána Kamala, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnutý, 109, Švába, kto je za, zamietnutý, 110, 111, kto je za, kto je proti, kto je zamiet, to je prijaté. Potom 114 švama, kto je za? Zamietnutý. 115, kto je za? Kto je proti? Kto je tiež zamietnuté? 117 a 118, e, kto je za? Musíme spočítať asi tento, kto je za, prosím. to je schválené, lebo keď už je 17 za, tak už to je väčšina. 116. 116. Kto je za? Ten bude tiež schválený. Schválený. 119. Kto je za? So keep your hand up. Those in favor. Musíme spočítať.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 Potom 120. 120 to je za. To je proti. To asi zamietnuté nie. 121. To je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutý. Potom 14. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 122, kto je za, kto je proti, sa zdržal zamietnutý. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 11, článok 11, 15 pána Kamala. E, Delené hlasovanie na požiadanie ALDE. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté druhá časť. Kto je za? to je proti, to sa zdržuje tiež zamietnuté. 114, to je za. 124, kto je za, kto je zamietnuté. 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 13 až 16, to je za, zamietnuté. 127, pán Harber, kto je za, kto je proti, to je zamietnuté. Prejdeme k úvodným ustanoveniam 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to je prijaté, nie? Kto je za, prosím vás ešte raz. Áno, to je proti, to je prijaté. Ďalej máme od dvojky po peťku na ustanovenia, kto je za zamietnuté, potom číslo 1, druhá časť, to je za, to je zamietnuté, potom 18, to je za, to je proti to sa zdržal zamietnuté? 19. Kto je za? Počítajme. 19 by Mr. Newton Dunn. 10. And those against? A kto je proti? 18. So 10 in favor, 18 against, that's clearly rejected. This... Zamietnuté. Pán Manders, to je za. Kto je proti, to je zamietnuté. Pán Kamal, Kam, Kamal jednička, tretia časť, to je za. Zamietnuté. 20 dnička, kto je za. What do we count it? Yeah. Mm. Five.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 15 mm. proti 12, takže to je zamietnuté. Nie, prepáčte, to je prijaté. That's adopted. So we then take recitals 8 to 10, uh, amendment 1 part 4 by Mr. Kamal. Those in favor? Čiže kto je za? Zamietnuté návrhy pána Kamala a jedna 5, časť zamietnuté, 22, kto je za? Ne, o tomto nehlasujeme, lebo to už bolo zamietnuté. Teda z 12 až 15, prvá časť, šiesta časť, tam kam má zamietnuté. Ďalej 7. časť e, zamietnuté, 23. o tomto tiež nemusíme hlasovať. Pozmeňujúci na číslo 1, časť D, kto je za, kto je proti, kto sa držal zamietnuté. Jednička, 9. časť, to je za, to je proti, to sa zdržal tiež zametnuté. 24, to, tomto nehlasujeme, 1, 10 časť to je za, to je proti, to sa zdržal zametnutý. druhý, druhý pozemný návrh, e, časť 1D, e, kamala, kto je za, to je proti, to sa zdržalo tiež zamietnutý. O čom to vlastne hlasujeme, keď ani on sám za vlastný návrh nie je? Rejected. Amendment 25. Those in favor? Against abstention, that's also rejected. Pozmeňujúci návrh číslo 2, časť 3, zamietnutý. 26, e, Bullfond, kto je za, kto je proti, zamietnutý. I'll take it again. Amendment 26, those in favour? We should count it then. uh, Yeah, 26. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.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 zamietnutý. Preto je to jednoduchšie zrobiť pomocou kartičiek. 27. O tom nehlasujeme. Trojka, kto je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý. 28, o tom nemusíme hlasovať. 29, o tom tiež nehlasujeme. 4D, pána Kamala, kto je za, kto je proti, to sa zdržal zamietnutý. 30 pána Švába, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tiež zamietnutý 31 Bufona, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo tiež zamietnuté. 5 od Kamala, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tiež je to zamietnuté 32, kto je za. A to asi musíme spočítať tých, čo sú za. 17. And those against? 17 za. Yeah, so it's adopted by 17, I think, yeah. too. Prijaté 17 voči, voči koľkým? 10? Bez držaní. So we don't vote for 33. Že nehlasujeme tým pádom o 33 a teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska, kto je za. Kto je za? 15, 16, 17, 18, 18. Those against? Kto je proti? Kto sa zdržal? Okay, so 18 in favor and 4. 18 za, 14 sa zdržali. Takže blahoželám pán Kamal. Gut, okay. Could we have the results again, Madam Chairman? Pani predsednička, môžete ešte raz povedať výsledky? Okay, um, we're going to go on to the next vote. Dobre, tak ideme na e, ďalšie hlasovanie. Máte hlasovacie zoznamy? Ak e, máte zoznam, kto nemá hlasovaciu kartu? Má každý hlasovaciu kartu? Dobre. E, teraz vy môžete um, naznačiť, ako budete hlasovať a potom to započítame. Takže po každom hlasovaní to započítame. Ja to len chcem robiť takto, lebo to bude rýchlejšie. Pani Volis, kde je pani Volis, spravodajkynia? Dobre, dám najprv uh, slovo pani Volis, než začne hlasovanie. Thank you very much, Chairman. I mean... Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že neostáva vedľa čo povedať. Myslím, že budem musieť hlasovať. Uh, je jasné, že e, nastali ste vývoj, odkedy sme naposledy o tom diskutovali vo výbre. A e, to v tom zmysle, že rada dostala právne stanovisko od e, svojich právnych služieb, ktoré otvorili tú z toho otázku, ktorú ja som prednesol predtým vo výbore o zložiteľnosti toho zákazu s pravidlami pre vnútorný trh. A zdá sa, že um, tá alternatíva alebo umožnenie tejto alternatívy by bol e, najviac v súlade s právnym stanoviskom. Viem, že sú silné názory medzi mnohými členmi, ktorí sa rôzne o tom, e, ako najlepšie postupovať, takže ja myslím, že najlepší postup bude, aby sme hlasovali a potom budeme, ako sa to bude vyvíjať ďalej k plenárke ako, a čo príde ďalej. Ale chcel by som sa poďakovať e, kolegom, e, ktorí sa snažili e, pomôcť s prípravou hlasovania. Pani Saldemozer, chceli ste niečo povedať, lebo mám tu niekoľko tieňových spravodajcov, ktorí chceli uh, vystúpiť. Chcete vy hovoriť? Nech sa páči, sročne. Yes, Ďakujem pekne, pani predsednička. Skutočne nebudem hovoriť dlho. Čo sa týka tohoto právneho stanoviska rady, tak áno, počula som o tom, ale myslím si, že musíme uznať to, že toto, toto tak povediac nie je súboj právnikov, ale ide o politický boj. To znamená, že ide tu o to, aby tu bola možnosť vysloviť takýto zákaz. A myslím si, že musíme teraz rozhodne hľadať politické riešenie. Ďakujem pekne. Mr. Manders, not a shadow. Pán Manders, vy nie ste tieňový spravodajca, že? Nechcem eh, začínať rozpravu. Len stročne chcem povedať, že v Holandsku aj v Belgicku je úplne zákaz a e, nikto to nespochybňujú cez VTO, takže nie sú tam právne problémy, myslím. Dobre, nebudeme e, začínať e, právnickú debatu, lebo pani Volis povedal, že rada má mm, právne stanovisko, aj parlament požiadal právne stanovisko. Ja myslím, že tie právne veci by sme e, mohli teraz vynechať a ja chcem kolegov, aby ste vyrobili vlastné politické rozhodnutia podľa skupiny a potom budeme čo urobíme potom. Takže začneme hlasovať. Máme pozmeňujúce návrh číslo 1. Pani Volis, otváram hlasovanie. Ehm, môžete hlasovať s eh, kartou a ehm, my eh, to započívame eh, v prípade kolegyne, ktorú nemá hlasovaciu kartu. My, vy mi len pozrite, či budete hlasovať a potom vás započítame. Okay, close the vote. Dobre, končím hlasovanie. 7 za, 22 proti, vrátane vás, áno. Takže 23 proti, jeden sa zdržal, takže zamietnuté. A teraz máme 18 od pani Wallis. Otváram hlasovanie. Myslím si, že toto bude asi najrychlejší postup. Vidím, že by ste boli proti tomuto názoru, ktorý som vyslovila. 7 za, 23, 24 proti. Nikto sa nezdržal, takže tiež zamietnuté. Teraz 82. A tu bola požiadavka o hlasovaní počastiach pani Šoldemoze, áno? Áno, ja by som chcel hlasovať po častiach, takže najprv hlasovať o celom návrhu 82 a potom sa budeme zaoberať tým slovom non, budeme o tom hlasovať, lebo ja by som chcel, aby to tam nebolo. Takže to non vyberieme. Dobre, takže najprv 82 ako celý návrh. Otváram hlasovanie. Dvadsaťtri respektíve 24 za, 7 proti. A teraz budeme sa zaoberať tým, že či to slovíčko nan máme vyňať. To je za, kto chce vyňať toto slovíčko nan. I thought we voted the amendment first, didn't we? Yes. We're voting to take... Takže teraz sa budem zaoberať tým slovíčkom non. Takto ste to chceli? Pani Šoldemose, mohli by ste nám teda objasniť, že o čo vlastne ide, lebo teraz bol tento pozmeňujúci návrh schválený, podľa môjho názoru. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja to teraz vysvetlím po anglické, eh, po, po dánsky by to bolo jasnejšie. Takže, čo som ja chcel navrhnúť? Takže, Máme tu tento návrh 82, ktorý bol schválený. A teraz ja by som chcel, chcela odtiaľ vyňať to slovičko non. To znamená, že môj návrh sa týka toho, aby sme toto slovičko non vyňali. Dobre, teraz mi je to jasné. To, čo my sme spravili, sme hlasovali o tomto návrhu a tam bol to non-commercial a, to, a vy teraz toto slovičko non chcete vyňať. Aha, takže ak budeme teraz hlasovať, ak budeme hlasovať za to, aby sa vyňalo toto slovičko, takže chápem to dobre, takže budeme hlasovať o tom, či chcete vyňať toto slovičko. Takže otváram hlasovanie. Hla? Ak chcete vyňať to slovičko non, tak hlasujete za. Takže hlasujte. OK. OK, anyway, we have a result. Dobre, máme tu výsledky. 21 za, 9 proti, teda 20, 29 proti. Nikto sa nezdržal? Dobre. Takže to prešlo. Teraz postupíme ďalej. Teraz sa dostávame článku 2 na 84. Kto je za? Otváram hlasovanie. Hlasujem 84. Uh, okay, the vote's closed. Končím hlasovanie. 25 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Teraz návrh 86, NB15, Agri 12. Otváram hlasovanie. Yeah. eight favor. 29 za, 2 proti, 1 sa zdržal. A teraz Agri 13. Otváram hlasovanie. Chcete, aby sme o týchto návrh hlasovali s vyhaním rúk? Chcete takto postupovať? Dobre, takže hlasujeme teraz rukami o Agri 13. Kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. čo by som ja teraz chcela spraviť, aby sme prešli niektoré tieto návrhy, tie, ktoré je jasná väčšina, aby sme hlasovali rukami a potom budeme hlasovať elektronicky tam o tých, tieto nie je také jasné. Teraz 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, teraz Agri 14 za, Porádame to teda? AG14. Takže overme to elektronicky, lebo nebolo to úplne jasné. that's clear. It is clear. It's 22, 23 and... A nakoniec je to jasné. 23 za, 9 proti. Teraz 88, Šaldemoze za. Proti, zdržali sa. Schválne. Teraz 21D, Valis za. Proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 89, NV16 za, proti, zdržali sa schválne. Teraz 22, pani Wallis za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 23, pani Wallis za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz tu máme skupinu návrhov, článok 2, sú tu výnimky, takže 24, D90, D90, D92, D93, D17, D, to je za, proti, zdržali sa schválne. A teraz tu máme 94, pritom tu máme ústny pozmeňujúci návrh Rüle Šaldemouze. Kto je za tento návrh? Proti, zdržali sa schválne. A teraz ďalšie návrhy nám odpadávajú a dostávame sa k ústnom návrhu 95, kto je za? proti zdržali sa schválne. A teraz článok 3, 25, pani Wallis, za, proti, overme to elektronicky. Takže článok 3, návrh 25, o ňom hlasujeme elektronicky. Oh, no, je to jasné. A nezdalo sa tak. 23 proti, takže jasne zamietnuté. A teraz 96 za, proti zdržali sa schválne. Teraz tu máme konsolidovaný návrh. Aha, nemusíme vlastne o ňom hlasovať, lebo sme schválili 96. Takže nakoniec hlasujeme o návrhu pán Mandersa 101. Ak teda tento konsolidovaný návrh, ak by sme tam mohli do prvého článku ešte dodať, tie je ten commercial exchange, aby sme tam mohli mať rovnakú rovnakú formuláciu ako v článku 13, teda small scale, tak ja by som stiahol ten môj návrh a podporil by som ten konsolidovaný návrh. Môžeme sa takto dohodnúť? Pani Rüle a pani Šaldemoze súhlasia. Takže dobre. Takže keď sa teraz zdávate 100 jednotky, tak sme hlasovať konsolidované jednotke. Za, proti, zdržali sa, schválne. Teraz 102. To je článok 3, odsek 3, autor Manders. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté? Teraz 103, 104 za? Proti? Držali sa? Zamietnuté? Teraz článok 4. Kto to chcel overiť? Kto to vravel? Chcete to overiť? 103 a 104? Dobre, môžeme to overiť. Takže overujeme 103, 104. Well, it's three in favor. Traja za, 28 proti. Myslím si, že to bolo úplne jasné. Článok 4. Tu máme skupinu návrhov 105, 106, 105, 107, 108, 121 za, proti zdržali sa schválne. Teraz tu máme 106, 110, tak dostaneme sa k 110. To je článok 5. Opäť skupina návrh 110, 111, 112, NV22. Za. Proti zdržali sa schválne. Ostatné návrhy článku 5 odpadajú, teraz článok 6. Tu máme skupinu návrhov, to je za. Článok 6. Za. Proti zdrželi sa schválne. Teraz článok 7. Označovanie. Značkovanie. Skupina r 39, 120 a tak ďalej. Kto je za? Proti zdržali sa schválne. Teraz článok 8. 124, 125. NV25 za. Proti zdržali sa schválené. Článok 9. Agri. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. A teraz 126. Pani Rujle Envy za, proti, zdržali sa schválne. Teraz tam máme článok 11, sa týka reportovania. 127, 128, NV 27, 28 za, proti zdržali sa schválne. A kedy 24 to nehlasujeme, lebo sme schválili 127, 129, kde 25, kto je za? Proti nebolo to úplne jasné, nezvíjate ruky, je to dodatok, možno by sme to mali radšej elektronicky overiť. Dobre, myslím si, že teraz je jasné, že ste za. Dobre, tak ste rozhodli hlasovať výborne, takže je tu jasná väčšina. Schválne. 130, Hebner za. Proti, zdržali sa. Schválne. Článok 12. Agri. 26 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 40, pani Wallis za proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz tu máme 131, 132 za, proti, zdržali sa schválené. 27, o 27 nehlasujeme. A teraz máme príloha 1. 133, 134, NV29 to je za, proti zdržali sa schválené. 135 odpadá. Príloha 2. We take 136, 137, 138, NV 30 za, proti zdržali sa schválené. Ostatné návrhy k, k prílohe číslo 2 odpadajú. A teraz úvodné ustanovenia. Takže máme tu ustanovenie 1 nový, Rühle, Envy, tu sú také určité logistické úpravy za proti schválne, Agri 2 schválne, Agri 2 do, dodatok, kto za, je za proti, zdržali sa schválne, Agri 3 za proti, zdržali sa schválne, potom tu máme 4, Agri 4 a návrh pána Ebnera 47, kto je za proti. Overíme to? Radšej to overme, 47 a Agri 4. Zdá sa, že niektorí z vás zmenili názor. 8 za, 24 proti. A bolo to jasne zamietnuté. Úvodné ustanovenie 3, Agri 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 48, 49, NV 5 za, proti, zdržali sa schválne. 50. Rüle za. Proti. zdrželi sa. schválne. 51. Rüle za. Proti. zdrželi sa. Schválené. Návrh číslo 4. Wallis za. Proti. zdrželi sa. Zamietnuté. 52. Pani Rüle za. Proti. zdrželi sa. Schválené. Návrh 5. Pani Wallis za. Proti. zdrželi sa. Zamietnuté. Návrh 6. Wallis. Za. Proti. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 54. Rule. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz tu je ústny pomenujúci návrh 53. Autor Richard Moser rule, Máte to tam vaš, v tých textoch, to je za. Proti zdržali sa schválené. Chcete to overiť? Dobre, overme to. Ja. Vidíme, že to bolo jasne schválené. 20 24 za, 9 proti. Teraz sedmička Wallis za, proti zdržali sa zamietnuté. 8 Wallis za, proti zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz 55, ak sa nemýlim, Rühle a Envy za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz sa dostávame k hodnostným 11, návrh 56, 57, 58, 59, Envy 8 kto je za, proti, zdržali sa, za, schválené. Uh, sorry, I had to put in... Pardon, musíme hlasovať aj o návrhu NV6, to je ako doplnenie. Áno, 11 sme zamietli, takže NV6 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválne. Úvodné ustanovenie 11 a nový, návrh 60, za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Agri 8, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie 12, návrh 61, 62, 64, 63, NV9, za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné 13, návrh 14, pani Volisa, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 70, úvodné 13, autorka Volis, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 Autor Ebner za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie 13b, návrh 71, autor Kremes za, proti, zdržali sa schválené. Chcete to overiť? Dobre, overíme si jednotku pána Kremera. Ja si myslím, že to jasno väčšinou schválili. Yeah, 22 in favor, 10 Máme tu výsledky 22 za, 10 proti, nikto sa nezdržal, takže to bolo jasne schválené. Teraz úvodné ustanovenie 14, 72, 73, 74, NV 11 za, proti, zdržali sa schválené. Ostatné návrhy odpadávajú teraz. Úvodné ustanovenie 16, návrhy 77, 78, NV 12 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz sa dostávame 81 od pána Ebnera. Úvodné ustanovenie 18, do je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 17, pán Volis za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz nehlasujeme o tých ďalších. Teraz hlasujeme o návrhu správy ako takej. A záverečné hlasovanie budeme elektronické otváram hlasovanie. So, um, the final result is... Dobre, takže tu máme Výsledky 25 za, 7 proti a nikto sa nezdržal. Gratulujeme. Ešte sa chcete rokovať v poriadku, pani Mathieu? Merci. Est-ce que vous pourriez noter, s'il vous plaît, euh, Ďakujem pekne. Mohli by ste možno ešte hlasovať aj, teraz uvedú do, do, do zapisnice aj to, že som tam mala menšinové hlasovanie? Pour moi aussi, s'il vous plaît. Dobre, by som poprosil, aby to bolo v zápisnici. Um, uh, well, I think we've noted their minority votes, we've noted uh, uh, those in favor. Um, Mr. Takže berieme na e, vedomie tie menšie hlasovania, alebo tí, ktorí sú za pani. E, chcete ešte sa k tomu vyjadriť, nie? E, nie, pani predsednička, ďakujem, že ste mi dali k tomu príležitosť aj teraz. Felix. Dobre, ďakujem, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, tí, ktorí tu ostávajú na vypočutie a ktorí si vypočujú od komisárky, tak nech sa páči a ostatní prosím vás, um, potichu. Okay. Okay, oh, thank you. Thank you very much.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 Okay, um, colleagues, could I ask you to leave? Vážení kolegovia, no, prosím vás, eh, opustite mietnosť a rozprávajte sa vonku, len preto, že máme 20 minút eh, meškanie. And um, we'd like to get on with a radi by sme pokračovali s vypočutím čo najskôr, aby sme neprišli možnosť vypočuť si mnohých e, našich expertov, ktorí precestovali vzdialenosť, aby to boli s nami, takže ja sa zrieknem mojich úvodných e, poznámok, lebo máme 20 minút meškania a požiadam komisárku, aby povedala pár slov, aby uviedla toto vypočutie a potom budeme pokračovať s e, odborníkmi veľmi rýchlo a s otázkami a odpovediami. Takže, pani komisárka, ako vždy, ste veľmi vítaná, sme potešení, že ste tu s nami a myslím, že e, tu prejde veľmi e, dôležitá výmna názorov, ktoré dúfam, že prispiejú k záverečnému návrhu k smernici o spotrebiteľských právach. Honorable members. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci. Som veľmi rada, že e, mám možnosť opäť k vám prihovoriť e, v veľmi dôležitej otázke práv spotrebiteľov. Som veľmi e, vďačná pani McCarthy, e, aj Vyborinko, aj sekretariátu za to, že zorganizovali toto veľmi dôležité vypočutie v správnej dobe. V diskusiách doteraz som vyrozumela, že potrebujeme časť. Toto je zložitý text a e, táto smernica bude formovať e, európske právo spotrebiteľov pre budúce generácie. Môj cieľ s týmto návrhom je, aby sme mali lepšie ceny a e, lepší výber a pre spotrebiteľov aj domácnosti s moderným súborom práv spotrebiteľov, ktoré sú založené na naozaj vysokej úrovni produkcie. V čase ekonomických ťažkostí potrebujeme zdravé trhy s zdravými pravidlami pre ochranu spotrebiteľov. Počas posledných 5 eh, mesiacov eh, bola eh, značná dôležitá debata o smernici o spotrebiteľských právach. A tejto som načúvala veľmi pozorne. Toto je obchod medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a trhom. Chceme zabezpečiť vysokú úroveň práv spotrebiteľov vo všetkých 27 členských štátoch, ale e, zároveň nechceme podceňovať dôležitosť e, prospechu, ktorý e, môže priniesť vnútorný trh pre skutočných spotrebiteľov a každú domácnosť. Tí, ktorí si myslia, že spotrebiteľom na cenách nezáleží, tak si to rozmyslite. Tí, ktorí si myslíte, že väčší výber pre spotrebiteľov je len opciou, tak si to pre, premyslite. Pre tých, ktorí si myslia, že trh je luxusom v týchto časoch krízy, tak si to premyslite ešte raz. Táto smernica nebráni členským štátom, aby rozšírili predmet smernice na obchody medzi podnikateľskými subjektami alebo obchody s neziskovými organizáciami. Členské štáty eh, majú nadalej možnosť eh, upraviť tie aspekty, ktoré sú mimo predmetu tejto smernice. Táto smernica nebráni členským štátom, aby vymáhali zákazy nevyžadaných telefonátov. Členské štáty ich stále budú môcť e, uplatňovať e, účinnými prostriedkami, ako sú napríklad e, pokuty alebo zrušenie zmluvy. Táto smernica e, nenúti členské e, štáty e, zrieť sa ich všeobecných opravných prostriedkov v zmluvom práve v prípade vodných tovarov, napríklad právo odmietnúť vodný tovar v Spodnom kráľovstve alebo záruka v Francúzsku a v Belgicku. Táto smernica nenúti členské štáty, aby sa zriekli ich právnych záruk na služby ako je stavebníctvo a stavebné služby alebo digitálne služby. Ľutujem, že nedávno diskusie o tomto návrhu asi zanedbali, že e, nové e, motné e, práva spotrebiteľov a existujúce práva spotrebiteľov sa posilňujú pre európskych spotrebiteľov. Títo spotrebitelia budú mať zlepšené svoje práva, väčšie práva oproti e, doručeniu a e, budú ochránení e, za ručenie za riziko za stratu alebo poškodenie, pokiaľ skutočne materiálne neprevezme ten tovar a tiež poplatky, ak o nich vopred nie je upovedomí, upovedomený o nákladoch na doručenie nebudú ich musieť platiť a tiež moju 14 dní vypovednú lehotu na zrušenie e, je platnosti a tiež rozšírenie e, zmluv na všetky premisy. Spotrebitelia e, budú môcť zrušiť zmluvu zavretú na ďalku tým, že pošlú jednoduchú e-mail alebo list rukopísaný povinnosť e, v prípadoch e, online zmluv, napríklad keď uzavriete e, zmluvu na eBay online, tak musíte oznámiť, že ste obchodník a nespotrebiteľ. Okrem toho, vďaka novému súboru jednotných európskych práv budeme môcť spustiť celú európsku kampáň o oznamovaní práv na mieste predaja, podobne ako práv, ktoré existujú už teraz pre uh, cestujúci v leteckej doprave. Toto je osobitne dôležitá vec pre mňa a ja sa spolieham na váš príspevok. Boli tu uvedené niektoré obavy kvôli predmetu a rozsahu tohto návrhu, napríklad e, pri riešení digitálneho obsahu. Vy um, e, poznáte um, e, môj e, záväzok a odhodlanie rozširovať ochranu digitálnych spotrebiteľov. Ja na tom pracujem tvrdo, ale je jasné, že v identifikácii problémov v e, tejto oblasti rada potrebuje väčší čas a Sľubujem vám, že sa k tomu vrátime v nasledujúcich mesiacoch. Keďže ste priami zastupcov Európskeho parlamentu, máte najlepšiu predstavu o skutočných potrebách spotrebiteľov bez ohľadu na to, kde bývajú a nakupujú. Po stretnutiach s mnohými z vás, aj s spotrebiteľskými organizáciami a so skupinami expertov a národnými orgánmi, si uvedomujem, že v niektorých členských štátoch sú to pochopiteľné aj opravnené obavy o kľúčových veciach. Identifikujeme spomedzi najvážnejších tie následovné. Je e, tá e, záročná hota dosť dobrá? je e, tá lehota 6 e, mesiacov pre dôkazné bremeno e, v prípade predajcov v malobchode spravodlivá pre spotrebiteľov. Je poradie opravných prostriedkov v navrhovanej smernice správne? Nemali by tu byť viac zmluvných podmienok na čiernej listine a čiernom zozname v prílohe? Ja budem ďalej pracovať na týchto otázkach Možno, že isté právo spotrebiteľov treba posilniť. Tá smerť je teraz vo vašich rukách a som si istá, že v týchto kľúčových e, bodoch nájdete správnu rovnováhu medzi najlepšou ochranou spotrebiteľov a životoschopnými pravidlami pre podniky. Ale e, nie som pripravená prijať kompromis e, a ustúpiť v zásade, mať jednotný súbor pravidel, ktoré budú platiť pre všetkých spotrebiteľov aj podniky, e, ktorí nakupujú či už na ulici alebo cez internet. Ja e, nechcem ustúpiť v tom, že chcem mať trh, ktorý je priazný pre občanov. Teraz viac ako predtým potrebujeme trhy, ktoré budú efektívne fungovať a ktoré dajú podnikateľskej sfére stabilitu, ktorú potrebuje a ktorú my od nej potrebujeme. Trhy, ktoré umožnia spotrebiteľom nakupovať tovary, ktoré potrebujú, kde a kedy ich potrebujú a za správnu cenu. Všetci z nás v eh, tomto období ekonomickej krízy eh, máme povinnosť budovať eh, dôveru verejnosti a prispieť k zotaveniu. Zdravý trh potrebuje reguláciu a aj efektívne opravné prostriedky a mm, prísne vymáhanie predpisov lepšie harmonizované a lepšie koordinované pravidlá posilnia mm, vymáhanie predpisov a odmenia z tých z nás, e, ktorí stále máme to šťastie, že máme pracovné miesto a tí, ktorí prídu pracovné miesto, potrebujú našu ochranu ešte viac a vždy e, keď e, musíme zabezpečiť, že ľudia budú dôverovať tomu, že čo nakupujú, je vhodné pre ich účely a je správne hodnotiť za cenu. Teraz je časom pre európskych zákondárcov, aby splnili túto zabezpeku. História nás očí, že keď všetci prestane nakupovať a prestane predávať, tak recesia bude dlhšia a hlbšia. Európa musí byť otvorená pre podnikanie, pretože ináč e, bude vyradená z podnikania. Potenciálne domácnosti môžu zabezpečiť obrat miliard eur vďaka jednotnému súboru pravidel pre ochranu spotrebiteľov a to môže viesť k tvorbe nových pracovných miest. Dúfam, že už e, ma poznáte a pozorne si vypočujem vaše obavy a starosti a zoberiem do úvahy e, kritiku. Ja dúfam, že všetci budete pristúpať k tomuto návrhu s otvorenou mysľou a s európskym pohľadom ja vás môžem ušiť, že aj komisia bude otvorená pre konstruktívne pripomienky, ak tieto budú založené na zdravých dôkazoch. Ja silne verím, že jednotný súbor pravidel a najlepšia úroveň ochrany môže ísť len ruka v ruke. A dôverujem e, to, že rokovanie medzi parlamentom a rade e, sa trafia do správnej rozhodnováhy, ktorá poslúži našim občanom a spotrebiteľom v 21. storočí. Ja e, som si dnes vymedzila program, aby som tu ostala s vami až do konca vypočutia a ďakujem, že ste ma pozvali a pozorne si vypočujem vaše obavy a starosti a teším sa na konstruktívnu a dobrú prácu a výsledky. Thank you. Thank you, Commissioner. So I think you've heard from the... Ďakujem, komisárka. Myslím, že sme si počuli teraz pani komisárku. Čo má k tomuto doplniť? Ja budem mať obmedzený rečnícky čas e, pre tých, ktorých sa chcú ozvať, pretože máme tu expertov, ktorým dáme predovšetkým slovo a teda prejdeme k prvej časti našho hearingu, ktorý sa týka skúseností pri nakupovaním a predávaním cezhraničným spôsobom, teda z rozsaha harmonizácia prístupu k navrhovanému rámcu pre spotrebiteľské právo. Takže dala by som slovo hneď pani Jutie Gurkman, ktorá je veľkou podpori, pod, náš výbor je teda podporovateľom toho Európskeho centra, z ktorého ona pochádza. Na úvod by som chcela poďakovať srdečne za pozvanie a aj za tú možnosť, že môžem hovoriť o praktických skúsenostiach z takéto zahraničnej činnosti toto no, je každodenná práca Európskych centier na ochranu spotrebiteľov, ktoré monitorujú takúto vec. Dovolte, aby som pár slov k tomuto povedala. Predpokladám, že vám je to známe, ale pre prípad, že nie, tak by som to chcela vysvetliť. Európske centrum spotrebiteľov, to je určitá sieť Európskej komisie, ktorá bola založená v roku 2005 a predovšetkým slúži na to, aby pomáhala spotrebiteľom pri určitých problémoch na vnútornom trhu a majú sa snažiť, má, má toto sa sieť snažiť prispieť k mimosúdnemu riešeniu. V súčasnosti je takýchto centier 209, to znamená, že na každý členský štát jeden, plus Norsko a Island. Potom je tu určité špecifikum, že centrum v Kiel je zodpovedné za tak Nemecko, ako aj Francúzsko. Tam sídajú obidve organizácie. Chcelo by som spomenúť pár čísel. V roku 2007 celková sieť spracovala viac ako 25 tisíc ťažností a bolo tu množstvo dopytov na otázky. V roku 2009 tento počet stúpol na viac ako 28-29 tisíc. Mali sme tu množstvo právnych sporov, ako aj sťažnosti v Kejli sme zodpovedali zhruba štvrtinu týchto prípadov. Pre všetkým šlo tie prípady, kde Európske centrá pre spotrebiteľov, tak povediať, zastupujú spotrebiteľov v mimosúdnej oblasti. To znamená, že tieto Európske centrá pre spotrebiteľov sa obrátia listom na samotné firmy a snažia sa nájsť mimosúdne riešenie, čo sa nám aj pomerne dobre darí. Dve tretiny prípadov, ktoré spracovalo Európske centrum pre Nemecko, súvisia s uzatváraním zmluv v elektronických obchodoch a 70 všetkých e, zmluv bolo uzavretých e, tak povedať na diálku. Určitý počet zmluv bolo uzavretých na e, rozličných veľtroch a zhruba 1% v samotnej domácnosti išlo domový predaj. Potom sú tu aj ďalšie prípady, kde ide aj o určité doložky zmluva, ktoré sú problematické, potom tu ide aj o problém dodávok, to znamená, že buď nenastane dodávka za zaplatený tovar, alebo teda to ide nesprávny tovar, alebo malé množstvo, to je veľký problém, v 23% prípadov, v 22% prípadov ide o problémy so samotným produktom, to znamená, že ide tu o otázky záručné lehoty. Sú tu aj prípady, žiaľ, nemôžem tomu spomenúť žiadne čísla, ktoré vyplývajú z rozdielných právnych systémov v členských štátoch. Pri týchto prípadoch je určité percento, čo mám tiež spracované, ktoré súvisia s rozdielným, rozdielnou legislatívou v oblasti ochrany spotrebiteľov a potom sú tu tie prípady, ktoré súvisia so všeobecnými problémami s uzatváraním zmluv. To znamená, že kde ide o to, že aj spotrebitelia neprávom využívajú práva, ktoré nemajú. A potom sú to aj také, množstvo, také prípady, kde nie je možné výjsť ústrety spotrebiteľom. Možno by bolo dobre sa zaoberať aj tým a štatisticky to spracovať, aký počet prípadov prípad na ktorú situáciu. Čo sa týka našich skúseností, to chcem zamerať na tri body. Spotrebiteľe všeobecnosti majú ten problém, že veľké firmy sa zdráhajú zasielať svoj tovar cezhranične. To je skutočnosťou. To znamená, že produkty sa častokrát označujú iným názvom, pod inými referenciami a takto sa predávajú a veľké firmy sa zdráhajú zabezpečovať cezhraničné dodávky tovaru. Potom druhá pripomienka. A vyplýva to z našej skúsenosti. Máme takých spotrebiteľov, ktorí nepoznajú ani svoje práva v samotnom členskom štáte, v ktorom bývajú. A bol tu istý návrh komisie, že čo sa týka tej právnej rozpoltenosti, ktorá vedie k určitým problémom, čo je prekážko využívania útorného trhu, aby sa teda toto odbúralo. Musím povedať, že spotrebitelia častokrát nepoznajú svoje práva, vedia, že existuje nejaký, nejaká minimálna ochrana na úrovni Európskej únie a rátajú aj s tým, že keď kúpia nejaký tovar v zahraničí, tak sa bude využívať právo toho štátu, v ktorom sídli firma. Naše skúsenosti potvrdzujú, že je tu teda neochota predávať cez renčne, ale čo je také zvláštne, tak samotná firma alebo skupina firiem má určitú pobočku aj v tom členskom štáte spotrebiteľa. A my sme napríklad zistili, že v Nemecku veľká firma s, dodav- s to katalogovým predajom má identický katalóg viacerých členských štátov, ale, čeny, ale ceny sú rôzne. To znamená, že my tu máme podozrenie, že nevznikajú to problémy na základe právnej situácie v Nemecku a Francúzsku, ale práve tu ide o rozličnú cenovú situáciu. Zároveň sme zistili, že malé a stredné podniky majú istý problém, a to práve preto, lebo nevedia, ktoré právo, právo sa uplatňuje v tom druhom členskom štáte a aké pravidlá platia a potom s tým súvisia problémy. To, prečo spotrebiteľ neprofitujú z vnútorného trhu, súvisí s obavami pri presadzovaní práva, potom spotrebitelia často uprednostňujú takých obchodníkov, takých predajcov, ktorých poznajú a ktorých považujú za serióznych. A potom samozrejme ide to aj jazykovú bariéru. V Nemecku ešte tu aj aspekt držateľnosti. To znamená, že ide o ochotu kupovať regionálne produkty a podporiť teda regionálny maloobchod. Ako som spomínala, pri veľkých firmách vychádzame z toho, že tá neochota využívať vnútorný trh sa opiera o rozličnú cenovú úroveň v členských štátoch. Čo sa týka malých a stredných podnikov, tak oni väčšinou nemajú nejaké veľké možnosti, aby ich právne oddelne analyzovali jednotlivé trhy a majú určité problémy s posudzovaním trhov a presadzovaním svojich práv a dodržiavaním aj povinnosť, dodržovaním povinností. Čo sa týka samotného návrhu smernic, smernice, tak z nášho hľadiska sa chcem poďakovať Európskej komisii a som veľmi rada, že sa snažia vytvoriť jednotný komplex pravidel a podľa nášho názoru by využívanie vnútorného trhu malo určiť situáciu tak pre podniky ako aj pre spotrebiteľov, lebo by sa zabezpečila vyššia miera právnej istoty pre isté oblasti. Pre všetkým by sa to týkalo také oblasti, ktoré sú teraz problematické. A tu by išlo pre všetkým o rozličné, rozličnosť definícií a termínov, to by sa vyriešilo. Potom ide o stanovovanie výpočet lehôd. Potom dôležitá je neistota pri uplatňovaní práva, ktoré sa týka jednotného prípadu. To je veľký problém pre malé podniky, malé stredné podniky. A potom ide o výklad práva národnými súdmi. Tie sú veľké rozpory. Potom ide aj o úroveň ochrany spotrebiteľa. Tu je nutné to posúdiť v každom prípade. To znamená, že je dôležité si pozrieť všetky pravidlá a zamerať sa na to, či chceme ostať pri minimálnej harmonizácii, alebo či by sme chceli mať plnú harmonizáciu na vysokej úrovni. drastické zníženie úrovne ochrany spotrebiteľa, ktorá sa neustále spomína, podľa nášho názoru by to otreslo dôverou spotrebiteľov. A čo sa týka našej práce, práve v tomto roku, ako sa blížia európske voľby, by sa mohla povedať to, že skutočne legislatíva na ochranu spotrebiteľov je určitou šancou, ako vyslať signál smerom k spotrebiteľom, čo pre nich robí Európska únia, aby si ľudia nemysleli, že Európska komisia reguluje iba zakrivenie uhoriek. To znamená, že práve táto oblasť bola ideálna, lebo v Nemecku tie pravidlá prispeli k tomu, že úroveň ochrany spotrebiteľov sa dostal na vysokú úroveň, to znamená, zvýšila sa miera ochrany aj v iných členských štátoch a toto má každo, na vplyv na každodenný život občanov a spotrebiteľov. Práve preto to posolstvo, o ktorom sa diskutuje, a síce, že Európska únia znižuje, znižuje úroveň ochrany spotrebiteľov jednotlivých členských štátov, tak Tomuto sa musíme vyhnúť. To po prvé. A po druhé, keď teda máme to posolstvo, a síce, že Európska únia harmonizuje právo vo všetkých členských štátoch, je dôležité to, aby spotrebitelia tomu rozumeli. Spotrebitelia nerozlišujú medzi všeobecným zmluvným právom a zmluvným správom. To znamená, že pre prípad sporov, či platí teda všeobecné zmluvné právo alebo právo, ktoré sa týka ochrany spotrebiteľov, tak musíme zabrať tomu, aby naši spotrebiteľi neboli sklamaní. Toto je isté vec, ktorú musíme dobre zvážiť, čo vlastne chceme, lebo aj lepšie využívanie vnútorného trhu a jeho výhody, konec koncov, to sú výhody pre spotrebiteľov. To znamená, že musíme vedieť, aké dopady by mala plná harmonizácia. Musíme preveriť aj to, čo by to znamenalo pre spotrebiteľov a pre podniky, čo teda vedie k tomu, že sa vnútorný trh nevyužíva. Toto je podľa mňa veľmi zásadné a na základe toho musíme vypracovať vyvážený systém. Ten systém musí byť spolahlivý a musíme tam mať koherentné posolstvo na našich spotrebiteľov. Aby sme zdôraznili tú dôležitú úlohu, ktorú zohrala Európska komisia v oblasti ochrany spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne. Dala som vám trošku viac času, ale nechcela by som, aby kolegovia pre, veľmi prekračovali svoj čas, eh, aby sme sa nestali do problému, takže prejdeme hneď k pánovi Karlovsovi Almarazovi, ktorý je z Business Europe, ktorý bude hovoriť o praktických otázkach eh, pri cezhraničnom predaní Nebudem teraz tu čítať eh, jednotlivé životopisy expertov, pretože sú veľmi dlhé a vynikajúce životopisy, ale keď by som tu to prečítala, tak potom by sme zase ukradli čas rečníkom. Takže nech sa páči, máte slovo, pán Almaraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel predovšetkým poďakovať výboru aj tiež pani McCarthy za zorganizovanie tohto eh, hearingu a tiež aj za pozvanie Business Europe moja prezentácia sa bude týkať troch aspektov. Prvý aspekt e, sa týka toho, aby vysvetlil, akým spôsobom si e, podnikateľská komunita myslí, že je potrebné konanie zo strany EÚ. Po druhé, podporujeme tú rozprávu alebo tú debatu, ktorá prebieha a ako povedala aj z predrečníčka a tiež tretia vec je, je tu diskusia k tomu návrhu. V podstate nikto už už e, už každý vie, aký má výraz, aký má vplyv cez predaj. Samozrejme sú, ale aké sú s tým spojené problémy, sú rôzne legislatívne predpisy, sú rôzne tovary a podobne a veľká rozmanitosť všetkých týchto faktorov často ale spôsobuje problémy v pohybu, pohybu tovarov a služieb a tiež je, e, je to raz v úrovniach firmy, ktoré predávajú cezhranične, musia e, dodržiavať určité predpisy. Sú, jednak sú to domáce predpisy, ktoré sa týkajú z, e, aj hlavne z transponovania aký, ale niektoré firmy majú práve problémy s tým, aby to všetko dodržiavali a to napokon vedie e, k tomu, že majú zvýšené náklady, tiež e, nie, je tu určitá právna neistota, to vlastne takisto spomínala aj predrečník rečníčka. E, firmy, osobitne malé a stredné podniky, e, jednoducho nie sú schopné si dovoliť ísť do cezhraničného obchodu alebo radšej k tomu záujmu odmietavý postoj. Ale s tým pádom vlastne spotrebitelia majú užšiu možnosť výberu. Je tu určitá právna neistota, pretože sú rôzne miery e, ochrany spotrebitelia a tiež si myslíme, že ale hospodárstvo e, z vnútorného trhu stráca potom tú výhodu z voľného pohybu tovarov. Preto je potrebné zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť e, splnenie agendy lepšej regulácie. A návrh, e, ktorý je na stole, sa o toto snaží prostredníctvom národných e, regulatorných e, divergencií ale je potrebné zabezpečiť všade rovnakú mieru ochrany spotrebiteľa po celej EÚ. Pre Business Europe a pre um, organizácie, ktoré my zastupujeme, je tu jasná potreba a preto výrazne podporujeme návrh aj jeho cieľ E, ktorý je podľa nás najlepší k tomu, aby sme dosiahli e, úlohy, ktoré som teraz spomínal. Avšak e, nebude to všetko také jednoznačné, pretože keď chcete rozmanito zmeniť do určitej formy uniformity, to nie je také jednoduché. Už máme svoje skúsenosti s tým, ale keď bude je to dôležité, aj aby sme išli týmto smerom aj vo svetle súčasnej ekonomickej krízy. Prvne, než prejdem detailom, chcela by som dôrazniť, aké dôležité je mať konstruktívnu a dobre informovanú diskusiu medzi jednotlivými skupinami alebo teda zúčastnenými stranami. Um, obávame sa, že v niektorých um, oblastiach je návrh je videný čisto z domáceho pohľadu a s cieľom dosiahnuť dohodu o tom, ako by mohli by vyzerať spoločné európske pravidlá pre takéto transakcie. E, nie je možné dívať sa na to jednoducho pohľadom domácim legislatívna rozpráva, preto musí sa dostať na vyššiu úroveň a my navrhujeme následovné. Zabezpečiť jasné informácie a jasné dôkazy o tom, aký má dopad plná harmonizácia e, objasniť určité kľúčové aspekty toho návrhu. Komisárka Koneva už uviedla niektoré nové prvky v tejto oblasti, ale myslíme si, že je oveľa viac potrebné. Ehm, tiež je potrebné zabezpečiť dostupnosť alebo zlepšiť e, smernicu o komoditách. E, dnes sme už počuli o dopade um, o, o, ustanovení občianských zákonníkov, tie takisto hrajú úlohu a tiež e, ďalšie smernice, ktoré s tým súvisia, smernica o elektronickom obchodovaní a smernica o zmluvných vzťahoch. Takisto si myslím, že je potrebné aby sme sa všetci snažili um, bojovať za európske záujmy v rámci balíčka ochrany spotrebiteľa. Mali by sme proste nejakým spôsobom odísť od toho národného alebo domáceho status quo pretože to je spiatočnícke. Čo sa týka detajlov návrhu, chcel by som zdôrazniť tri veci, ktoré sú pre nás dôležité. V tejto fáze prvá vec je dôležitosť plnej harmonizácie. Myslíme si že, si, že to je správny nástroj pre harmonizáciu, ktorá môže zabezpečiť e, rovnaké podmienky pre všetkých v Európe. A to je legislatívny proces ktorom naliehame na parlament, aby urobil maximum, aby sa dostal z tej e, dezilúzie plnej harmonizácie. Čo sa týka tých oblastí, ktoré mali by byť harmonizované, týmto návrhom si myslíme, že návrh ako taký už pokrýva dosť veľa z kľúčových oblastí, ktoré sú dôležité pre cezhraničné zmluvné vzťahy, napríklad definície informácie pre spotrebiteľov, právo odstúpať od zmluvy, e, podmienky pre eh, výkon zmluvy, takisto aj ustanovenia o splnení dohody, takisto sú tam aj ustanovenia o právnych zárukách, ale sú tu niektoré aspekty, o ktorých si myslíme, že by zase nemali byť harmonizované, napríklad eh, eh, určité zmluvné účinky alebo neochotu poskytovať informácie, ďalej odškodnenie a určité komerčné E, záruky. Myslíme si, že by v týchto oblastiach malo, malo zostať tak, ako to je v súčasnosti. Potom ďalšia vec je o miera ochrany spotrebiteľa. Myslím si, že je potrebné zabezpečiť vysokú mieru ochranu spotrebiteľa, pretože je dôležité, aby spotrebitelia dôverovali cezhraničnému obchodu musí byť ten obchod rovnaký, alebo, alebo tá miera ochrany musí byť rovnaká po celej Európe. A v tomto prípade nie je možné vybrať či už domáci pohľad, alebo nejaký e, iný. Musí to byť výsledok politického procesu, ktorý bude postavený na dobrých dôkazoch a na verejnej diskusii. Myslím si, že takisto je potrebné, aby e, sa tu mohli uplatniť aj práva a povinnosti spotrebiteľa. A v tomto prípade aj rôzne spotrebiteľské združenia majú dôležitú úlohu v zadefinovaní toho, čo by mohla byť spoločná miera. A je potom treba diskutovať o vyvážených eh, návrhoch pre ochranu spotrebiteľa v rámci celej Európy. A v závere mojej prezentácie by som chcel podporiť um, zákonodarcov, aby viedli konštruktívnu rozprávu, tak aby tento návrh bol um, výsledkom dvoch výťazov na strane spotrebiteľa, ako aj na strane podnikateľov dúfam, že sa nám podarí pracovať naďalej v, tejto, tej, v rámci tejto rozpravy aktívnym spôsobom. Predsednička, ďakujem pekne a ďakujem za to, že ste dodržali aj rečnínsky čas. Tak e, môžeme hneď e, pokračovať ďalej a dal by som slovo pani, dala by som slovo pani Karol Obert Winsel z Univerzity Jean Milan, ktorá je z Lyonu a bude hovoriť o práve e, záruky, právo vrátiť výrobok a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem dámy a páni. Pre všetkým by som chcela povedať, poďakovať Európskemu parlamentu. Je dôležité sa oberáme týmto touto témou, ja som členkou e, skupiny Aki Komunotér, zaoberáme sa všeobecným referenčným rámcom a ja ako expert na zmluvy by som sa chcela zamerať práve na tieto aspekty. Chcela by som sa zamerať teraz iba na tie dôležité body, lebo e, taký dlhší písom text ste dostali k dispozícii. Toto je tak povedať taký prvý prierezový text, ktorý sa zaoberá touto témou. E, to, čo bolo vypracované, sa dostalo na dosť vysokú úroveň. Bolo by škoda túto šancu stratiť. Európsky parlament poukázal, ukázal vôľu ďalej pracovať na tomto texte. Musí to zodpovedať aj tým, to, čo dostanete, musí zodpovedať tým očakávaním, ktoré ste zbudili. V prvom rade je dôležité postupovať horizontálne. To je jediný možnosť, ako dosiahnuť koherentnosť a racionalitu. Samozrejme, je možné hovoriť o možnosti uplatňovania tejto smernice. Tu sú veľké problémy a ich tu skutočne horizontálnu smernicu. Máme tu článok 3, ktorý je veľmi komplexný, kde ide o implementáciu, ale na to sa nechcem vlastne teraz zamerať v mojom príspevku. Je pozitívne vidieť, ako sa postupuje, ale ten obsah toho textu zodpovedá očakávaniam. Potom sú tu tri také dôležité kritické body, ktoré som chcel spomenúť. Poprvé, je to taká všeobecná nepresnosť pri kľúčových pojmoch a toto potom komplikuje zadefinovať tú, tú oblasť platnosti. Potom druhá vec, to už bolo čiastočne spomenuté, a to je nižšia miera ochrany spotrebiteľov a potom po tretie, a dostanem sa k tomu. A to je síce nedostatečne zohľadené v tom texte a to je ten určitý multiplikátor tých prvých dvoch bodov. Čo sa týka nepresnosti tých kľúčových pojmov, tak je tu určitý všeobecný problém, ktorý sa týka tej skutočnosti, že ide tu o úplnú harmonizáciu to sa zadefinuje v oblasti pôsobnosti. A potom je veľmi dôležité to zadefinovať, čo doteraz nenastalo. Jedným z najproblematickejších pojmov je práve ten, ktorý sa týka predaja. Ten, kto určuje predaj. Tento pojem je zásadný, lebo dôležité je si uvedomiť, čo je to predaj a od neho sa potom odhodujú ďalšie pojmy. Toto nie je tam dostatočne zadefinované. Článok 2 to definuje ako predaj. Ak predaj je predaj, tak čo je potom... Ťažko povedať, čo je potom predaj. Máme rozličné typy predaja. Spomína sa, že jeden, jeden pojem platí pre zmiešaný predaj. To sa týka tej legislatívy z roku 1999 2004 to sa týka tovaru a služieb, a práve preto tá oblasť pôsobnosti je veľmi nepresná, veľmi rozsiahla. Ťažko je, ťažko je dôležité potom povedať, čo sa týka zmluvy pre tovar, čo je zmluva pre tovar a čo je zmluva pre službu. A z toho vyplývajú ďalšie otázky, ako napríklad to, že čo sa týka služieb, alebo aj ďalších zmluv, ako napríklad predaj nehnuteľnosti, nájom, prenájom, predaj sa zaoberá tovarom a tovar je zadefinovaný ako určitý majetok. A dôležité je to, že jednotlivé členské štáty to vnímajú rozdielným spôsobom. Na základe úplnej harmonizácie, si musíme uvedomiť, že toto bude veľmi dôležité a práve tu sa musíme zamerať na presnú definíciu. Teraz musíme počkať na rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru, aby potom sme mohli objasniť to, čo máme vlastne pod týmto chápať. Potom by mohla, mohlo vzniknúť komunitárne právo pre túto oblasť, ale možno si to neželajú všetky zúčastnené strany. Potom je tu ďalší kritický bod, čiastočne to už bolo spomenuté, a síce ide o nižšiu mieru ochrany spotrebiteľov v mnohých členských štátoch. Ak harmonizácia chce dosiahnuť určité minimálne štandardy, tak táto nižšia miera ochrany by nemala žiadne negatívne dôsledky. Ale keď, toto, keď nastane harmonizácia, bude to problém. Jeden príklad je teda predaj a potom určité doložky, ktoré môžu byť zneužité. Čo sa týka predaja, tak nižšia miera ochrany spotrebiteľov je dôležitá z hľadiska konformity. Harmonizácia nezabezpečí len lepšiu mieru ochrany, dôležité zaručiť to, ktoré, ktoré právo vlastne bude platiť. Zamerajme sa teraz na, na garančnú lehotu, väčšinou 102 roky. Dôležité je, že kedy vlastne sa začína, to je od okamihu odozdania rizika. To znamená, že keď človek teda vlastní ten materiálny predmet, to znamená, že zvrazňujem od okamihu odovzdania. Nižšia miera istoty súvisí s tým, že bola možné sa opierať o národné systémy, ktoré mohli poskytovať vyššiu mieru ochrany. A Tu potom máme aj otázky konformity, ktorá je problematická a je možné sa odvolať na národné právo, ktoré znamená vyššiu mieru ochrany. Pričom harmonizácia by toto neumožňovala. Potom tu druhý príklad. Čo sa týka predaja, tu si musím uvedomiť, že tu platia aj hierarchia určitých opravných prostriedkov alebo pomocných právnych prostriedkov, tu je možné sa opierať o takýto prostriedok. To znamená, že je nutné buď požadovať škod, náradu škody alebo nový tovar. Národné systémy sa opierajú o, o vyššiu mieru ochrany a niekedy profesionálny predajca je viac chránený ako spotrebiteľ. Pri predaji je to tak, že nižšia miera ochrany súvisí s tými doložkami, ktoré môžu byť zneužité. Máme tu určitý zoznam takýchto doložiek. Je samozrejme dobré, že tu máme takýto zoznam a je dobré, že sa snažíme harmonizovať pojmy, ale totálna harmonizácia viedla k tomu, že tieto zoznamy boli uzavreté a členské štáty by už potom nemali možnosť dodať tam doložky, ktoré by mohli byť zneužité. Mnohé členské štáty majú tzv. čierne zoznamy, ktoré sú veľmi rozsiahle a teraz by vlastne už bolo nemožné všetky tieto doložky zapracovať do, tých, do týchto zoznamov spoločenstva, lebo nie je možné poznať všetky obchodné praktiky. A nie všetky členské štáty by mali tam rovnaké doložky. Dôležité je tu mať určitý koncenzus a uvedomiť si, že miera ochrany by mala klesnúť. Tie členské štáty, ktoré toto kritizujú, tak vidia určité dopady, ktoré mala plná harmonizácia. Na záver by som ešte chcela povedať k tej celoplošnej harmonizácii. Táto nová zmena alebo zvrat v európskom práve na ochranu spotrebiteľov bolo iluzórna. Totálna harmonizácia by sa to uplatňovala horizontálne. Je dôležité tu vypracovať presné definície, aby sme zadefinovali oblasť pôsobnosti. A toto je takmer nemožné, ak teda by sme chceli postupovať horizontálne na úrovni spoločenstva. Okrem toho je to nebezpečné a riskantné, lebo takto by sa destabilizovalo národné právo a viedlo by to k nedostatočnej ochrane, respektíve nedostatočnej nedostatočnému súladu medzi jednotlivými právami. To znamená, že bolo by to niečo strnulé, čo by nemohlo flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu. To znamená, že právo by sa zjednotilo, ale nebola by tu žiadna flexibilita, čo by zabránilo vysokej miere ochrany spotrebiteľa. To znamená, že do budúcnosti by to bolo iluzórne. Nemáme tu žiadnu istotu, že harmonizované právo by podporilo vyššiu kvalitu cezhraničných obchodov. Viedlo by to k tomu, že spotrebitelia by nenakupovali cezhraničnú, lebo by nepoznali pravidlá. V prípade harmonizácie by tu bolo viac sporov, to znamená, že ešte viac by zaťažili našu justíciu a bola by tu vyššia miera nepresnosti. Ak teda budeme mať plnú harmonizáciu, musím zohľadniť dve veci. Musíme obmedziť oblasť pôsobnosti. Napríklad je tu možnosť vrátenia tovaru a dôležité je zabezpečiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľa. A to na takej úrovni, ako poskytovala národná legislatíva. Slovo čakáme na túto legislatívu, je to určitá šanca, nemali sme premeškať. Good. Okay. I think that's a, a very... Dobre, myslím, že to um, bolo veľmi e, dôležitá pripomienka na záver. E, ide o to, aby sme riešili, aby sme dali riešenia, nie problém. E, Pane, môžete nám pomôcť alebo usmerniť, že čo by mohlo zlepšiť legislatívu? Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi na začiatok povedať, že to britské retail konzorcium, ktoré zvyčajne zastupujem, podporuje motivy tohoto návrhu a e, tiež e, e, má kontext pre moje prepojenky V skutočnosti stanovisko Eurocommerce vychádza z viery, že výhľady na vytvorenie celoeurópskeho plne fungujúceho jednoho trhu pre spotrebiteľov by mal byť naozaj vzrušujúcou aspiráciou a nie dôvodom pre zdrhanie sa. Trh, kde môžeme mať dôveru, že podniky budú uh, žiadosti e, spotrebiteľov a ponúkať e, im možnosti tam, kde žijú. A tiež teda vyššia ako by nám mohla trošku svetla vniesť do toho. Európa e-commerce chce e, prispieť k plňu tohto cieľa, preto podporujem, pokiaľ to e, bude e, vyvážený praktický a proporčný návrh. Kľúčový odkaz, ktorý máme dnes, je v prvom rade, že Eurocommerce podporuje plnú harmonizáciu ako najlepší spôsob, ako podniky aj spotrebiteľov brať spolu ako partnerov. A plná harmonizácia v prospech e, zniženej e, komplexnosti a znižených nákladov, ktoré môže priniesť, je skutočne teda. Po druhé, Eurocommerce podporuje tento návrh ako vyvážený praktický balík a um, pokiaľ ostane takýmto balíkom. Po tretie, Eurocommerce eh, nechce alebo neočakáva zníženie eh, dôležitosti ochrany spotrebiteľov a eh, my v skutočnosti si nemyslíme, že tento návrh v skutočnosti znižuje ochranu spotrebiteľa významným spôsobom a okrem toho mnohé podmienky budú zachádzať nad rámec zákonných práv bez toho, aby boli nutení tak robiť a to v rámci budovanie ich konkurencieschopnosti. A e, preto e, sa e, tu trošku mení pohľad na to. Podniky teraz posúrte Eurocommerce chce konstruktívne skúmať a kde to možno aj podporovať špecifické, praktické a vývozné návrhy, ktoré môžu ľudia prekoť tam, kde to pomôže spotrebiteľom všetkých členských štátov, aby prijali celú harmonizáciu. My vyzývame k tomu, aby sme boli realisti, čo týka nákladov vzhľadom na ceny a pracovné miesta. Po 5. Eurocommerce eh, si myslí, že rozsah a predmet je asi správny, ale my by sme radi uvažovali o tom, či tie služby môžu byť eh, plne a nie len častočne zahrnuté. A my Takže radi, keby tieto boli zahrnuté do tejto smernice a nie do osobitných smerníc. Po 6. rokomec e, bude e, vyžadovať isté e, zmeny v prípadoch, kedy nie je úplne uspokojený s vyriešením všetkých problémov, ako napríklad vrátenie peňazí pri nesprávne doručených na tovaroch. Spotrebitelia, ktorí majú dôveru nakúpať od týchto podnikov, Nariadenie Rím 1 poskytuje spotrebiteľom dôveru, ktorú potrebujú. Je známe, že podniky majú výhrady o týchto nariadeniach, ale myslíme, že nie je to vhodné v kontexte tohto návrhu opäť sa venovať tomuto nariadeniu. Ale podniky potrebujú smluvné právo a ochranu spotreby, ktoré im umožňujú prekať ponuky a riešiť potrebiteľov v cezhraničnom poňatí, rovnako ako na ich domácom trhu. A tiež im, e, ich pozbudzovať v rozširovaní horizontov. A e, jedna e, je v dôležitom vnútornom trhu a druhá je harmonizácia na vnútornom trhu. Tá harmonizácia nielenže respektuje nariadenie RIM 1, ale ho aj rozširuje spotrebiteľov chráni ich vlastné zákony a podniky eh, chráni jednotný súbor návrhov a keďže podniky obchodujú na základe ich vlastných eh, zákonov, oni lepšie poznajú ich eh, vlastné povinnosti a je pravdepodobné, že ich budú plniť, či už budú hm, obchodovať doma alebo cezhranične. A Aerocommerce silne podporuje plnú harmonizáciu tejto smernice vrátane, ak e, bude možné to e, rozchodiť, aj v prípade e, niekoľkých podmienok v smluvách. A my Eurokomer si tiež myslí, že rozsah tejto smernice aj predmet je správny. My by sme boli ochotní podporiť v zásade smernicu, kde služby sú plne pokryté a nie sú pokryté vo všetkých oblasti okrem záruk. Ale musíme si uvedomiť, že opravnoprostredské požiadavky pre služby sa budú lišiť od eh, tých, eh, ktoré platia pre tovary. Ale eh, niečo v rámci pojmu profesionálnej obozretnosti a spravodlivosti a poskytovaní služieb tak, ako sú popísané a tak, ako priemer spotrebiteľ môže očakovať vzhľadom na zaplatenú cenu? Digitálne služby sú veľa komplexnejšie a myslíme si, že je múdre, aby tieto sa teraz neriešili. Ehm, bolo by nešťastné, keby sme ich jednoducho len prijali do toho predmetu, pretože oni potrebujú osobitné ustanovenia a pravidla, či už v tejto smernici, alebo niekde inde v budúcej smernici. My mm, stojíme za to, aby ten rozsah predmet bol jasný v súvislosti s inými zákonmi. Ako komisárka dnes povedala, keď e, tieto služby Spojeného kráľovstva budú vylúčené z toho predmetu sú vážne obavy, že či um, bude realizovaná plná harmonizácia. My chceme zahrnúť do predmetu všetky aplikovateľné nápravné prostriedky a my chceme vidieť jednotný a súhodný súbor pravidel. Dôležitá je úroveň plnej harmonizácie. Eurocommerce eh, podporuje tento vyložený balík a my si myslíme, že tam je správne vyložené všetci práva povinnosti pre spotrebiteľov a podniky a e, podnikanie má náklady, ktoré musí nakoniec zaplatiť spotrebiteľ. Takže výrozný balík nemá e, mať za cieľ najvyššiu úroveň ochrany, ale vysokú úroveň, ktorá je praktická a ktorá vyvažuje potreby aj spotrebiteľov, aj podnikov. My si myslíme, že tento návrh dosiahne tento cieľ. A sú teda prvky toho balíku. Jedna je dotočná ochrana spotrebiteľov, ktorú komisárka vyjadrila a teda často vytvára dodatočné bremeno pre podniky, ale môžeme ich všeobecne akceptovať za predpokladu, že sú súčasťou celého balíka. Druhý prvok je dodatočná ochrana pre podniky, ako napríklad spôsob, ako e, spotrebitelia budú chcieť uh, riešiť uh, tovary, ktoré si chcú nechať a možnosť uh, zľavy z, pri zniženej hodnote tovarov, keď tieto sa nesprávne používajú toto pre nás e, vyvažuje e, rozšírenie tých 14 dní lehotu pre právo odstúpenia od zmluvy. Oba prvky e, toto balíka spôsobisia, Keď by sme ich hodili, tak by sme to vedeli z kontextu a rozšírenie lehoty dôkazné brno nad rámec 6 mesiacov by tiež porušilo túto rovnováhu. A myslíme, že tiež je dôležité dosiahnuť tiež dostatočnú záročnú lehotu. V Spojenom kráľovstve máme 6 rokov. Eurocommerce určite nechce znižiť uh, úroveň ochrany spotrebiteľov významným spôsobom. My neočakávame, že spotrebiteľi by akceptovali takéto zniženie a našim cieľom je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa v jednotnom trhu pre spotrebiteľov ale keď má fungovať tento jednotný trh, tak e, nemôže mať e, jediný jednotný zákon e, pre ochranu spotrebiteľa, ktorý existuje v každom členskom štáte a pre má jeden spoločný zákon. Dôležité je, že nie všetko má stať tak, ako je teraz, ale že spotrebiteľov treba chrániť pred zneužívaním a zaobchádzať s ním spravodlivo a majú mať ďalej dôležité napraviť prostriedky, keď sa niečo pokazí. A ideálne toto by sme dosiahli v jednom spoločnom prístupe a potom cena pre spotrebiteľov a podniky eh, bude veľa vyššia ako strata z akejkoľvek zmeny. Vyžadovali sme od spotrebiteľov, aby rozlišovali medzi znižovaním ochrany spotrebiteľa a zmeny spôsobu, akým eh, sa táto ochrana poskytuje. Myslíme, že pre podniky a spotrebitelia sú na rovnakej strane a nie sme konkurenti, ale spolupracovníci a preto mnohé podniky majú zásady, ktoré zachádzajú na drahé zákona, ako napríklad, e, že majú záruky odstúpenia od zmluvy do 30 dní, kedy spotrebiteľ môže z akékoľvek dôvodu odstúpiť od zmluvy a dostať peniaze naspäť za vrátenie tovaru. A ide to, aby si zachovali zamestnanosť, za, zachovali svojich zákazníkov. A preto, keď aj sa zákony zmenia, tak e, podniky budú dobrovoľne poskytovať rovnaké nápravné prostriedky, ak to spotrebiteľ budú chcieť Eurocommerce je ochotné diskutovať o oblastiach, e, ktorých trápia spotrebiteľ. Napríklad máme právo na vrátenie peňazí u vodného tovaru, kedy e, tá voda e, sa objaví krátkodobo po nákupe. To sa v Británii nazýva právo odmietnúť. V záujme plnej harmonizácie mnohé členové Eurocommerce by chceli podporiť toto právo v Spanici potom by spotrebiteľ mal právo na mm, plné vrátenie peňazí prvých 30 dní. Takže my chceme to zohľadniť aj o starosti spotrebiteľa. Eurocommerce tiež má isté starosti v otázke, ako napríklad e, potrebu e, vrátiť e, náklady na doručenie. V prípade, že zákazník žiada neštandardné doručenie pri vyšších nákladoch potreba, aby sa deklarovalo v článkoch, čo e, musí splniť e, spotrebiteľ pred e, odstúpením od zmluvy. Tiež potrebuje definovať, že niektoré tovary nemôžno obracať kvôli zdravotným a iným dôvodom. A ďalšie úvahy o tom, ako sa časť v zárukách bude uplatňovať na zmyslené služby. My by sme radi to upravili v osobitných pozmeňujúcich návrhoch, ale dovolte mi podporiť, že zopakovať, že podporujem túto smernicu ako balík, ktorý bude zjednočovať e, zákony, znižovať náklady a posilňovať e, dôveru spotrebiteľov a podnikov. Thank you very much and I think we'll move on swiftly then to um, Mrs. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k pani Monique Goyens, ktorá je z Európskej organizácie spotrebiteľov BUC. Ďakujem pekne. V mene BEUC by som chcela poďakovať parlamentu za organizovanie tohto hearingu a tiež aj za že venujete toľko času tomuto návrhu a my sme radi, že toľko času je k dispozícii na prejednanie tohto veľmi dôležitého návrhu z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Mňa tiež e, svojom pani Kuneva svojim vstupom uistila o tom, že komisia je pripravená rokovať ďalej o tomto návrhu a že je ochotná niektoré veci zlepšiť. Z hľadiska ochrany spotrebiteľa som si rada vypočula aj kolegov z Business Europe a e-commerce, e, že sú pripravení na rokovanie, takže e, mali by sme sa hneď dohodnúť na stretnutí Nebudem hovoriť o detailoch, lebo mám, nemám veľmi veľa času už rečníckého. Chcela by som vyjadriť našu ochotu prejednať aj detailnejšie veci a preto bude môj vstup dosť všeobecný. Prvá vec, e, ktorú by som chcela uvieť, je ubrieť vašu pozornosť na dôležitý aspekt tohto návrhu, a to, pretože konkrétne sa ten návrh nazýva Smernica o spotrebiteľských právach, pričom väčšina tých dopadových štúdií a podobne sa týkajú hlavne cezhraničného obchodu a elektronického obchodovania, ale tento návrh sa týka každého jedného spotrebiteľa, každý deň jeho spotrebiteľského života. Čiže keď si idete kúpiť knihu na našej ulici, alebo idete do optiky si kúpiť okuliare, čiže všetky, akýkoľvek ako sú, na, sú spotrebitelia, ktorí by si nikdy nekúpili nič v zahraničí, alebo si napríklad nikdy nekúpili nič na internete, alebo keď si aj niečo kupujete na internete, tak aj tak 90% je takých bežných vecí. Čiže treba sa vrátiť späť na začiatok a položiť si základnú otázku, že aké sú potreby z hľadiska ochrany spotrebiteľa, z hľadiska uzatvárania spotrebiteľských kontraktov. A my si myslíme, že taký nástroj, ktorý platí pre celú EÚ, táto smernica, by mala zabezpečiť spoločné riešenie v oblasti spotrebiteľských zmluv. A myslíme si, že tento nástroj by mal byť moderný, progresívny a mal by byť e, vychádzať z osvedčených postupov, aké existujú dnes v súčasnosti v jednotlivých členských štátov. My veríme v vnútorný trh a veríme, že integrácia trhu má vysoký potenciál zabezpečiť e, dobro pre spotrebiteľa. A zatiaľ stále ešte trochu čakáme na určité dôkazy a pozrite sa napríklad aj na spotrebiteľský scoreboard, ktorý publikovalo nedávno s DigiSanko, ktorý ktoré preukazuje, že napríklad v oblasti energetiky alebo v niektorých oblastiach služieb bolo slúbené, že sa veci zlepšia po integrácii trhu, po liberalizácii trhu, ale my na tieto prínosy všetky ešte stále čakáme. Tak preto je veľmi dôležité aby bol ten nástroj e, pre celú EÚ, aby, aby vychádzal hlavne od očakávaní spotrebiteľov a nie od nejakých iných pohľadov. A my by sme chceli, aby ten pozitívny dopad integrácie trhu e, sa zase nepreháňal pretože nevieme, že či, keď bude plná harmonizácia, tiež e, všetko bude úžasné. Je tu teda hlavne potenciál ktorý chceme ale premeniť v e, skutočnosť. No a teraz, e, čo by sme my chceli? My by chceme robiť tri návrhy, predovšetkým, a to aj vedli predrečníci, predovšetkým by sme chceli väčšiu jasnosť z hľadiska dopadov tejto smernice na skutočný život spotrebiteľa. To znamená, že by mali byť eh, viaceré vysvetlenia a to je možno, že niečo nové, čo súvisí s tým, ako, aká, aká interakcia medzi touto smernicou a všeobecným občianským právom, pretože to, čo sme počuli e, tento týždeň od komisie, nie je to, čo je v návrhu a chceme byť uistení v tom, aby sme mali právnu istotu, pretože je to veľmi dôležité pre spotrebiteľa, ale je to dôležité iste aj pre obchodníkov. Musia presne vedieť, aký bude mať dopad táto smernica, alebo ak to bude kombinácia medzi smernicou a všeobecným mluvným právom, tak dojde k veľkej fragmentácii a budeme mať nedostatok spotrebiteľskej dôvery z hľadiska skutočnej ochrany, ktorú môže spotrebiteľ veriť. Potom druhá vec je, že je veľmi dôležité vysvetliť, mať teda mať e, detailnú analýzu jednotlivých dom, domácich zákonov alebo národnej legislatívy, ktorá bude musieť byť zrušená, pretože zatiaľ to vonkoncom nie je jasné a chceli by sme to navrhnúť aj európskym zákonodarcom. Myslím, že aj výbor IMKO nás požiadal o lepšiu, detailnejšiu analýzu, aby sme urobili detailnú analýzu a popis toho, že ktorá vnútroštátna legislatíva bude musieť byť zrušená a to možno, že tiež vytvorí vyššiu dôveru v novú legislatívu, tak aby sme jasne vedeli, že čo prežije a čo bude musieť byť zrušené. Potom ďalší návrh, ktorý by som chcela urobiť zákonodarcom alebo s tým, čo rozhodujú, je prosím vás pekne, urobte tento návrh taký, aby bol odolný voči budúcnosti. Samozrejme, že robiť takúto legislatívu je ťažké, pretože nikdy neviete, čo priniesie technológia aj na budúci rok, alebo aká bude kreativita obchodníkov, ktorí budú túto technológiu využívať ale z hľadiska ochrany spotrebiteľa to nie je dôvod už nerobiť nič. A sú určité riešenia, ktoré boli identifikované, identifikovali ich akademici, výskumníci a tie by mohli byť zaintegrované do ustanovení. A to je určite veľmi jednoduchá úloha. V digitálnom svete je tu jeden problém, pre ktorým stoja spotrebitelia a to je problém interoperability digitálnych výrobkov A teraz, prečo nemôžeme k tomu dlhému zoznamu požiadaviek na informácie, prečo tam nemôžeme ešte aj doplniť to, že keď chci, chce spotrebiteľ kúpiť digitálny výrobok, tak obmed, sú také a také obmedzenia interoperability. Aspoň spotrebiteľ v tomto prípade bude presne vedieť, že aká služba alebo aký software alebo aký hardware môže byť v dispozícii s týmto konkrétnym výrobkom. I keď sa to ťažko popisuje. Toto sú, takéto riešenia už vlastne existujú a my by sme chceli volať po tých, ktorí rozhodujú, aby urobili aby pristupovali k tomu viac e, priateľsky spotrebiteľovi. No potom ďalšia vec je miera ochrany vo vzťahu k toho minimálna harmonizácia či maximálna harmonizácia, tak ako hovorila pani z Univerzity Jean Moulin. Otázka u úrovne ochrany je z, znásobená, keďže to bude harmonizovaný nástroj a všetko na národnej e, úrovni bude z, zrušené a myslím si, že je veľmi dobre povedať, aké je naše stanovisko, pretože často bolo citované nesprávne. A aby som teda jasne povedala, že e, z východisko musí byť, že minimálna harmonizácia je určite najlepší nástroj pre ochranu spotrebiteľa. To je východisko. Ale za určitých podmienok môžeme akceptovať, že plná harmonizácia by mohla poskytnúť aj určitú rovnováhu pre spokojnosť spotrebiteľa, ak samozrejme bude zabezpečovať integráciu trhu v prospech spotrebiteľa. Ale ak by sme mohli my akceptovať plnú harmonizáciu, máme dve podmienky. Prvá vec, je prvá, plná harmonizácia samozrejme musí byť, e, sa musí uskutočniť na vysokej, veľmi vysokej úrovni ochrany spotrebiteľa. Nechcem hovoriť, že na najvyššej úrovni, lebo to je subjektívne posúdenie a som si istá, že napríklad Británia, Francúzsko a Nemecko by mohli celé dni diskutovať o tom, že či ich systém je najvyšší alebo koho systém je najvyšší. Čiže ja stačí, keď poviem, že stačí, keď poviem, že veľmi vysoká úroveň, ambiciozná úroveň a to znamená, že na vrch, možno, že nemal dostatok imba, im ambícií. A prosím spätne, pozrite sa do rôznych eh, vnútroštátnych ustanovení, ktoré boli, e, ktoré existujú k minimálnej harmonizácii a pozrite sa, čo už existuje v jednotlivých členských štátoch hľadiska ochrany spotrebiteľa a vezmite do rúk túto kreativitu a, a to by malo byť východisko pre diskusiu a nie tá, tá smernica o minimálnych e, o minimálnej harmonizácii, aj keď uznám, že niektoré ustanovenia už boli trošku lepšie v porovnaní s existujúcimi smernicami. Potom e, druhá vec, plná harmonizácia sa nedá len tak uskutočniť e, pre všetkých rovnako plošne. To musí byť obmedzené na tie oblasti, kde sa to technicky dá a kde sú určité aj určité náklady na transakciu, pretože existuje e, fragmentácia legislatívy. Môžeme to robiť pre e, rozsah pôsobnosti, pre kontrakty, pre výpočty e, lehôd napríklad. Možno, že určité problémy môžu byť v prípade lekárov, ale veríme, že plná harmonizácia pravda je ilúziou, ako povedala možno pani, a nie je možná teda v tých oblastiach, kde ochrana spotrebiteľa je veľmi úzko naviazaná na tie určité národné právne tradície. A niekedy to súvisí aj teda s, s blúdnymi podmienkami a správnymi zárukami. Čiže keď všetky tieto veci budú zané do úvahy, čo je pravda veľmi optimistický pohľad, uh, tak to ešte neznamená, že už sa e, to všetko pre spotrebiteľa skončí, pretože jeho práva už budú na vysokej úrovni a už bude úplne spokojný a hotovo. Stačí to len dodržiavať všetko. A my, ale my ako spotrebitelia musí mať, mať možnosť e, opravného prostriedku a to už je potom iný príbeh. Ďakujem pekne za slovo, predsednička. Ďakujem. Teraz by som dala možnosť položiť otázky našim expertom. Potom tu mám pána Hendrixa, ktorý zatiaľ nehovoril z, zo sektoru malých podnikov Ktorý, ach, sú tu kolegovia, ktorí by chceli položiť otázky. My, pani Gebhardt, pán Harber, pán Schwab. Zatiaľ ďalších nemám. Tak začneme tými tromi. Môžeme sa obmedziť len na otázky, aby sme nemali príliš dlhé komentáre, aby sme zabezpečili odpoveď na tieto otázky. Pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pekne expertom za príspevky. Musím ale povedať, že ich kvalita bola veľmi rozdielna. Teraz moja prvá otázka na pána Almaraza, by sme poprosili tých hostí, ktorí sme sem pozývali, respektíve jeho sme požiadali, aby nám vysvetlili praktické problémy, ktoré vznikajú pre podniky. Ja si nespomínam, že by som počula niečo o tomto v jeho príspevkoch. Ja som počul aj komentáre k legislatívnemu textu a preto ma zaujímali informácie o tých otázkach, ktoré sme položili, aby teda tieto otázky zodpovedal. Druhá otázka, ktorú chcem položiť, bola to, bolo to na pani, bolo by to na pani Gurtman alebo Goenz? No nie som si istá. Takže moja otázka sa týka dopadovej štúdie, ktorú je nutné vypracovať. Podľa súčasného práva úroveň ochrany spotrebiteľov sa riadi zmluvami, ktoré máme, respektíve je to o minimálne štandardy. Je to teda o minimálnu harmonizáciu, minimálna miera harmonizácie. To znamená, že členské štáty majú možnosť e, si ponechať svoje vlastné, svoju vlastnú legislatívu. Ja som za to, aby sme mali čo najviac spoločného práva, lebo pre našich občanov je to veľmi výhodné. Ale bola by som samozrejme rada, aby sme nemali tú situáciu, že naši občania povedia, že ak budeme postupovať v zmysle tohoto textu legislatívy, tak sa vzdáme mnohých práv. A pani Goens práve povedala, že by súhlasila s plnou harmonizáciou na najvyššej úrovni. Myslím si, že to by bolo asi v poriadku, ale čo je táto najvyššia možná úroveň. Otázka na pani Gurkman alebo pani Goenz. Viete, viete mi to nejako pomôcť? Okay, that's, I think we're uh, directed questions to a number of people. No, takže položili otázky. Nech sa páči, pán Harbour. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať všetkým tým, čo mali príspevky. Ja som bol tiež potešený tým, že uh, E, boli tu aj návrhy na ďalšie stretnutia. Myslím si, že ja som veľmi rád e, počul, že pani Goins navrhovala, e, že BUK aj niektoré iné organizácie by sa mali stretnúť a uvidí sa, že či oni sa tiež dopracujú v spoločnej pozície, čo by bolo veľmi vítané. V tomto hľade by som chcel položiť viaceré otázky, konkrétne pán, aj pánovi Hendrikovi z malých podnikov Myslím si, že bolo dosť prekvapujúce, že keď sa pozrieme na tie centra e, e, informovania spotrebiteľov a tu pani Gurkman uvedla aj konkrétne e, skúsenosti, že aj malé stredné podniky dosť často nevedia, ktorý zákon platí, nevedia, aké sú spravidl, e, správa spotrebiteľov pre cezhraničné predaje. A teda ja sa vrátim ešte k tomu, čo nám pripomenula potom aj pani Goins, že e, táto európska legislatíva ovplyvní každú jednu transakciu u spotrebiteľov bez ohľadu na to, že či je cezhraničná, či nie. Ale v súčasnosti sa to všetko bude e, podľa vnútroštátneho práva a keď e, sa pozrieme na legislatívu o nekalých e, obchodných praktikách, bolo jasné, že v mnohých členských štátoch v podstate neexistoval dostatočne dobrý rámec na pokrytie týchto praktík Takže existovala tu veľká potreba ma e, pokryť práve tie, e, tu, tie nekalé obchodné praktiky tak v cezaničných ako v domácich obchodoch. A, to, takže to je určite dôležité pre tých spotrebiteľov, domácich spotrebiteľov, ale potom druhá vec je, že budeme pokračovať v tomto. Myslíme si, že to bude že uspokojivé to za to stojí, ale spokojní budeme len vtedy, keď naozaj sa budú diať tieto cezrenčné obchody. A tom, tým sa dostávam mojej druhej otázke, ktorá súvisí s eh, rozsahom pôsobnosti, lebo sa mi zdá, že práve tie oblasti, kde by mohli výrazne rásť cezhraničné obchody, sú práve v digitálnych výrobkoch a službách. A tie nie sú pokryté týmto návrhom. Čiže je to naozaj otázka toho dopadové posúdenia dopadov, o čo nám tu vlastne ide. Pretože ak chceme zlepšiť alebo zvýšiť úroveň cezhraničných transakcií, osobitne elektronických, tak mali by sme sa práve zamerať na tie oblasti, kde naozaj prevláda ten cezhraničný obchod. A mali by sme hľadať možnosti zlepšiť e, spokojnosť e, spotrebiteľov, ale keď si nemyslíme, že to bude mať nejaký veľký vplyv na to, ale bude to mať e, možno, že nejaký marginálny dopad na domácich spotrebiteľov alebo žiaden, tak e, potom musíme posúdiť, že či to stojí za ten, celý tú, tú námahu a ten čas. Čiže ne, môžeme si položiť otázku komisii. Nemali by sme teda radšej hľadať tú základnú stratégiu za tým a až potom rozhodnúť o tom, že ako to celé posunieme vpred. Šváb. Pán Šváb, nech sa páči. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som rád e, sa vrátil k mm, príspevku pani Kojens a ešte e, trošku k tým skúsenostiam, e, čo mi už kolegyňa povedala, trošku s tým nesúhlasiť, pretože nám povedala, že príliš veľa národných právnych vlastí, na ktorých spotrebiteľi asi zvykli a nemuseli by sme nutne do nich zasahovať, ale potom kolegyňa v cezhraničnej oblasti, v oblasti obchodu, kde napríklad napríklad francúzsky obchodník eh, ide eh, do Nemecka, kde eh, podpíre, podpíše zmluvu a potom o pár týždňov nechce už niečo počuť, pretože podľa ich právneho poriadku je hm, podpis nič neznamenal podľa nemeckého, je záväzný. A ako chcete to dať do súvisu z vašou vypovedou, že to tradičné rámce nemožno prekonať možno sa e, k tomu vyjadrujem kriticky, ale podľa mňa o 30 rokov budeme potrebovať jednotné právo a otázka je, že ako e, dovtedy budeme môcť e, pripraviť potrebné kroky a tu na vám dám za pravdu, vzhľadom na tento návrh, že e, nikto sa nemôže mať dojem, že to ide o to, aby sme uľahčili vnútorný trh pre podniky, ale aby z, aj nakoniec spotrebitelia videli, aké majú z toho výhody a ako to bude lepšie komunikovať. E, ja by som ešte eh, rád pani eh, Goens eh, trošku protirečil v tom, že treba získať informácie o tom, ako budeme lepšie môcť túto komunikačnú úlohu splniť. Mám tu veľa otázok, ale chcem sa opýtať špecifické otázky spojené s touto otázkou, ktoré vyzneli v mnohých vystúpeniach a to je tá otázka, že mali by sme potom e, túto legislatívu harmonizovaný prístup a potom by sme umožnili výnimky a ja chcem sa opýtať, že do akej miery budeme mať e, výnimky, či už sa bude právo odmietnúť, alebo opt-out, pretože členské štáty majú e, lepšie úpravy vo občianskom práve, tak potom by ste povedali, že môj hm, budú platiť a preto nemôžete sa utekať k národným hm, opravným prostriedkom v občianskom práve, ak máte opravné lepšie opravné prostriedky, takže nie je jasné, že ako to bude fungovať a do akej miery budeme mať e, jasnejší harmonizovaný postup. Pokiaľ by cieľom bolo to, že sa chceme e, zamerať na veľmi e, málo oblastí, kde sme mali harmonizovaný postup, tak ako sme to boli v prípade Timeshare alebo spotrebiteľského úveru, kde sme mali 14-dňový e, právo na nastúpenie a potom by ste samozrejme nemali ani národné právo, ktoré by to zmenilo, takže by ste mali i jednostranné právo, ktoré by platilo všetkých 27 členských štátoch. Ďalšia otázka, ktorá mi vadí a to je otázka pána Vimovi Zavrkomerca ak e, je tam tak, a to už e, otvorilo aj Európske hospodárske centrum, že teraz podniky inkasujú rôzne ceny a možno sú dôvody, prečo tak robia v rôznych štátoch. Znamená to, že v dôsledku tejto legislatívy na budúce, keď si vyberiem, že budem chcieť kúpiť výrobok online a keď vidím, že je to vlastnejšie na francúzskom webe, tak eh, budem môcť si to kúpiť, alebo ma donútite ísť to kúpiť na eh, webe Spojenom kráľovstva, kde to je drahšie, pretože tieto argumenty, eh, ktoré povedal spotrebiteľské centrum, je, že keď sa fragmentuje trh, tak budete môcť činkať svoje rôzne poplatky na rôznych častiach trhu. Chcem teda vedieť, že či môžeme dostať lepšie ceny a lepší výber v všetkých 27 členských štátoch. Pán Omas, eh, vás sa opýtali pár otázok, pani Gonec, pán Rix, pán Gorka a pán Vin, takže začneme tento poradí a viem, že títo členovia sa pýtali specifické otázky. Pán Vimera, chcete sa vyjadriť k otázkem na vás? I haven't expanded too Ďakujem, pani predsednička, ospravedlňujem sa, že som prevziastvo nehovoril o týchto problémoch. Ja myslím, že e, hlavný cieľ debaty bol nájsť riešenie. Je jasné, že počet oblastí, ktoré my sme identifikovali ako kľúčové oblasti pre harmonizáciu, sú pre um, naše tri problémy. Myslím, že dopadli všetci rečníci, že skutočne, že minimálny prístup minulé harmonizácie, ktoré máme doteraz v pravidlách ochrany spotrebiteľa, viedli k rôznym základom a rôznym povinnostiam, ktoré musia spotrebiteľia splniť, keď idú mimo domácich tráv. To sú rozdiely, ktoré spôsobujú starosti podnikom a ktoré im podnikať podnikacie zranične. Sú problémy o definíciách a informáciách pre spotrebiteľov. V Nemecku sú tieto prísnejšie ako v vlastnej krajine, potom bude musieť prispôsobiť vaše prevádzky v tom trhu a potom podmienky práva odstúpiť od zmluvy a mm, lehota vrúčenia mm, v sprenokárstva je to 100 rokov, v Holandsku je to celoživotná záruka, iné krajiny majú iné dĺžky a tiež právne opravné prostriedky sa lišia v krajinách a všetky tie rozdiely sa mi o sebe to stiažujú firmám a predražujú a tiež je to potom pre ne ťažšie predávať a robiť cezhraničné práce. A, e, ne, hovorí sa o podrobnosti a môžem vám dať podrobnosti o rôznych národných zákonoch, ktoré sú transponované, ktoré riešia tieto otázky, ktoré sú rôznorodé a komisia o tom vypracovala súhrn. Mrs. Mrs. Goyens. Pani Goyens. First of all, the easy one. Uh, Najprv k tej ľahkej otázke, pána Šoba francúzsky spotrebiteľ, ktorý pôjde do Nemecka si kúpiť auto, podľa e, nemeckému zákonu e, kvôli nariadeniu Rimeden, 1, čiže on je aktívny spotrebiteľ a on sa e, to riziko a on vie, že on sa do riziko, keď tam pôjde z vlastnej iniciatívy. A samozrejme, normálne, aj keď z minimálnou organizáciou tieto rozdiely budú vyrovnané a bude menej priestor pre tak povedať škandály medzi členskými štátmi ako komunikovať s spotrebiteľmi. Myslím, že veľmi dôležitá otázka je poskytovať spolahlivé informácie spotrebiteľom a nepreháňať dopad smerníc alebo nariadení na dobro spotrebiteľa. Niekedy sa to preháňalo v tom, že spotrebiteľ je na tom lepšie v internete a podporovali sa cezraničné transakcie. A keď chcete naozaj aktívne podporovať cezraničné spotrebiteľské transakcie, tak urobíte e, to, že dáte do smernice ručenie výrobcov a potom e, umožníme spotrebiteľovi e, nakupovať to cezhranične a mať záruku miestne. A to nie je tej smernice teraz, takže sme si istí, že sú isté prvky cezhraničného obchodu pre spotrebiteľov, ktoré možno zlepšiť. Odpoveď pani Harborovi a pani Gephardt, myslím, že to môže byť spoločná odpoveď, že čo je definícia vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a či spotrebitelia sú lepšie na tom v jedných krajinách ako v iných a samozrejme nie je možné na to ľahko odpovedať. Pretože samozrejme ten návrh má zlepšenia a navrhuje zlepšenia skoro v každom členskom štáte. Ale otázka je, že ako nájsť e, rovnováhu. Môžem povedať, ako britský spotrebiteľ, že teraz mám 14 e, dní na vstúpenie od zmluvy, alebo som dokonca aj chránený od e, vyželených návštev doma, ale mám právo odmietnúť je to správna rovnováha. Alebo v Holandsku ako mm, Holandian nemám už e, teraz za roku a môžem e, potom e, sa toho zrieť, pretože mám 14 dňov lehotu na odmietnutie. Takže nemám recept na to, aby som povedal, že toto je najlepšie úroveň ochrany spotrebiteľa, takže si musia odborníci sadnúť a porovnať tu a členské štáty musia dať veľa podnetov rade, pretože oni vedia, aká je národná situácia a oni môžu porovnávať a identifikovať najlepšie postupy a myslím, že toto by bolo napomocné pri definícii e, najlepšej možnej úrovne, hoci nie najvyššej, v porovnaní s naj, e, možnou, najvyššou možnou úrovňou, ktorá je dosiahnutelná. Áno, ako vždy požiadame komisiu, aby nám pomohla vypracovať tie porovnávacie tabulky, aby sme vedeli, aké sú dôsledky e, tej legislatívy e, v zmysle toho, že čo členské štáty, čo sa budú musieť zrieť v národnej e, legislatíve. Myslím, že tá práca sa robí v trend. Pán Harbour sa opýtal ďalší pár otázok. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj za túto možnosť vyjadriť sa v tejto dôležitej téme keď vieme, že je, je zastúpený 99% všetkých podnikov. Chcel by som sa vyjadriť tomu, čo povedal pán Harbour aj tiež aj k tomu, čo spomínala pani Gebhardt, ale potom začnem asi kritizovať eh, aj, ale z rešpektu pani komisárke by som chcel povedať najprv, že my plne podporujeme pln, prístup plnej harmonizácie a tiež aj cieľ toho návrhu. Keď toto poviem, tak si myslím, že v podstate e, diskutujeme tu o dvoch rôznych veciach. Pretože v samotnom návrhu alebo v rámci celej diskusie sme hovorili o zápornom dopade na malé a stredné podniky, ale keď sa pozriete na dopadovú štúdiu, ktorá sa vykonáva, bola sústredená predovšetkým, alebo už takmer len na cezhraničné obchody. Ale nesmieme zabúdať, že väčšina malých a stredných podnikov funguje na lokálnej a regionálnej úrovni. A táto smernica platí aj pre túto veľkú väčšinu podnikov. Potom vidíme, že pri príprave tejto legislatívy nebola zahrnutá e, každodenná realita toho obchodovania pri príprave tohto návrhu. Ja uvedem aj niekoľko príkladov, pretože požiadala o, nich, o ne pani Gebhardt, všetkým e, právo na opravný prostriedok. E, v pôvodnej smernici o zárukách bolo určité také právo na opravný prostriedok, to znamenalo, že ten konečný predajca bol vyčlenený, vynechaný z tejto smernice a pritom to je kritický bod pre obchodníkov. Takže chceli by sme mať v tej prepracovanej verzii lepší návrh e, k tomuto, k zavedeniu priamej zodpovednosti producent producentov plus maloobchodníkov. Potom po druhé, mali sme aj problémy s, tiež s rozsahom, respektíve so všeobecným e, postojom celej smernice. Napríklad, e, keď sa pozrieme na e, dobu vrátenia 14 dní, alebo lehotu 14 dní, to môže byť problém pre malé podniky, napríklad e, v súvislosti s ich e, e, inventarizáciou zásob, pre účtovníctvo, fakturovanie a podobne. A to nemá nič spoločné s vysokou mierou ochrany spotrebiteľa. Vedie to k nezodpovednému správaniu sa spotrebiteľa iba. pretože si myslím, že je tu aj nesprávny návrh komisie, e, pretože legislatíva, európska legislatíva o spotrebiteľi vychádza z základného jednej premisy, že spotrebiteľ je ten najslabší článok v rozprave a to vonkoncom nie je pravda. Sú aj na oboch stranách, sú aj dobrí chlapci, aj zlí chlapci. Preto Preto by sme mali hľadať e, lepšie riešenie na európskej úrovni. Ďalej, čiže ďalej napríklad, tu som uvedal teda tú lehotu, ale napríklad aj tie kontrakty, um, napríklad v starej legislatíve bola, bol rozdiel medzi návštevou ohlásenou a neohlásenou e, a tú ohlásenú teda využívajú malé a stredné podniky a ak by tento článok bol schválený alebo prešiel, by mohol spôsobovať rôzne problémy k malým a stredným podnikom. Ďakujem pekne. Um, then I've got Mrs. and Mr. finally. Mám pani Gorkman a potom na záver pani Wynn. Um, Ďakujem, nebudem hovoriť dlho. Poprvé by som chcela dodať ešte k tomu, čo povedala pani Goen, a síce čo sa týka najvyššej možnej úrovni ochrany spotrebiteľov, tak toto je zložité. Zložité je vôbec stanoviť tú najvyššiu možnú úroveň. Na to, aby sme to mohli spraviť, musíme posúdiť všetky systémy. To znamená, že nie je to iba o harmonizované oblasti, ale je tu napríklad aj o to, že čo sa týka zmluvného práva, tam sú tiež určité ochranné predpisy a potom ide aj o uplatňovanie týchto možností. Napríklad ide tu o mimosúdne vyrovnanie, potom je potom sú tu ďalšie možnosti. Niektoré v členských štátoch fungujú, niektoré nie. Potom e, sú tu rozhodcovské možnosti. V každom členskom štáte to funguje ináč. A potom ešte krátka, krátka pripomienka. Pán doktor Šváb, repáčte, som sa asi vyjadrila nie, nesprávne, ale samozrejme o Francúzsku, keď podpíšete zmluvu, tak zmluva je právoplatná, ale my sme akorát zistili, že teória relativ, re, teória relativ, realita sa častokrát odlišujú a jednoducho niektorí ľudia berú zmluvu vážne až vtedy, ak sa e, vykoná preddavok, zaplatí preddavok a potom niekedy vzniká dojem, že môj podpis nie je teda právoplatný, to znamená, že jedna vec je teda právna prax a druhá právna realita, ktoré sa rozlišujú Podobné veci platia aj pri nájomnom práve. Samozrejme, kaucia tu nie je na to, aby sa z nej zaplatilo posledné nájomné. Častokrát sa to ale tak realizuje. To znamená, že sú ľudia, ktorí si myslia, že takto je to podľa práva. Mr. Bean. Well, madam... Pán Bin. Eh, Dobre, pani predsednička, ja eh, nemôžem úplne eh, zaručiť, že výsledok tejto smernice bude, že ľudia budú poskytovať tovary cezhraničné a nebudú vás miesto vlastne toho presmerovať na inú webovú stránku. Nie je na to právna požiadavka smernice, takže nie je ani právny dôvod, prečo by to mali robiť. A sú samozrejme rôzne dôvody, prečo sú ceny rôzne v rôznych členských štátoch, ako sú napríklad daňové úrovne a um, práva na distribúciu a autorské práva, náklady na distribúciu a náklady na zamestnanosť a sociálne náklady a kurzy menej. No ale jeden z vodov, prečo podniky presmerujú ľudí na webové stránky krajiny, e, kde oni sídlia, je kvôli tomu, že práva v členských štátoch sú iné. A samozrejme, keď plne zorganizujete tie práva, tak je menej dôvodov preto, aby ich presmerovali späť na webové stránky v ich krajinách, kde náklady môžu byť vyššie. Ale nakoniec myslím, že musíme nechať e, trh rozhodnúť, do istej miery, pretože keď bude viac e, konkurencie a viac zahraničných ponúk, tak je pravdepodobnejšie, že to bude e, väčšia spotrebiteľská výbera, to tiež e, zohľadňa ceny, keď sa Ehm, zistí, že ehm, spotrebitelia e, odchádzajú kvôli lepším e, cenám inde, tak potom sa rozhodnú, že otvoria svoje webové stránky pre týchto spotrebiteľov miesto toho, aby ich presmerovali na webové stránky v ich krajine. A plná harmonizácia pravidel pre ochranu spotrebiteľa tomu pomôže. Ale myslím, že v neprítomnosti právnych požiadaviek tu nie je žiadna právna záruka, že to tak bude. Thank you very much. Well, I'm conscious of the time. Ďakujem. E, som si vedomá, že máme malo času. Ak nemáte ďalšie otázky, tak by som rada prešla na ďalšiu, druhú časť e, vypočutia. Pán Harve, vy ste mali otázku na komisárku, takže e, mám nechať komisárke odpovedať. Pani Koneva, to bolo lepšie. Chcete na ňu odpovedať skôr, než budem pokračovať? So, actually, uh, we had a chance my sme vlastne mali možnosť e, diskutovať s pánom Harborom predtým o tejto otázke a smernica o právach spotrebiteľa platí na všetok predajčo, e, znamená aj elektronické tovary a e, zmluvy uzavreté online, ako napríklad v Amazon alebo v eBay. Teda služby nie sú vylečené zo rozsah týchto návrhov a a preto to a e, pre zmluvu zobrať na ulici a tiež e, sú to ustanovenia, ktoré musia byť uvedené v podmienka zmluvy. A čo sa týka digitálnych otázok, e, ochrana spotrebiteľov v oblasti digitálneho obsahu bola otvorená v pripomienkovacom konaní a ja osobne naozaj mám silné presvedčenie o digitálnom obsahu a právach. Ale niekoľko účastníci a osobitne spotrebiteľské organizácie to považujú za dôležitú vec, ale zároveň to tiež e, spôsobuje vážne starosti v podnikateľskej sfére a respondenti organizujú, že kvôli dvo- zložitosti tejto otázky treba ďalej to analyzovať a Komisia sa rozhodla, že vypracuje štúdiu, aby určila rozsah problému a rozsah e, škod, ktoré utrpia spotrebiteľ kvôli tomu, keď tam nebudú digitálny obsah e, pokrytie. Okrem toho, 1. a 2. apríla budeme mať e, tak povedať vrcholnú schodskú spotrebiteľov sú zástupcami všetkých členských štátov a digitálne otázky budú stredobodom tejto vrcholnej schôdzky. Takže budeme ďalej riešiť e, elektronický obchod a geografické obmedzenia, takže bude to našou prioritou, ale nemyslím si, že budeme môcť e, vyriešiť túto smernicu pre ochranu spotrebiteľov bez toho, aby sme pripravili istejšiu pôdu pre spotrebiteľov. Toto je pokryté v hodnotení dopadu a my e, sme ochotní ísť ďalej a poskytnúť e, podklady v návrhu a v praktikách e, pre vymáhanie predpisov a tom, čo musel robiť z hľadiska právneho a z hľadiska smernice. Takže chcel by som začať druhú časť vypočutia. Tu e, venujeme výborom pre návrhom ktorý predkladá výbor pre právne veci v rámci posledných spolupráce do nášho výboru. Keď ďalej riešime túto smernicu a toto sa týka otázky e, práva spotrebiteľov európskeho zmluvného práva a pani Valis e, sa k tomu chcela vyjadriť, takže dám slovo pani Valis, aby uvedla pár stručných pripomienok a potom dáme slovo expertom. Pani Valis. Uh, uh, Ďakujem, pani predsednička. Mene výbor pre právne veci, ja myslím, že naša obava už troch rokov z čas, kedy, ako sa pamätáte, sme mali výbor pre vnútorný trh a výbor pre právne veci spoločný. A počas tých rokov vždy e, bolo našim želaním e, vypracovať e, väčší súlad v všeobecnom zmluvnom práve a verili sme, že keď tak urobíme, tak posilníme trh pre plníky spotrebiteľov a vyhneme sa všetkým tým obrovským ťažkostiam, s ktorým sme potýkali a s rozpormi v právnych predpisoch v rámci Narodenia Rím 1 a Rím 2. Takže toto bola vše východisko a práca na spoločnom referenčnom rámci, ktoré zahrňa všetky zmluvné práva, stále pokračuje a však tento návrh máme vzhľadom na terajší ekonomický pokles, tam aj čokoľvek, čo môžeme robiť, že sme stimulovali na európsky trh a musí to byť e, korektné. Tiež však musíme posudzovať podrobnosti našej práce a otázku, či to naozaj funguje v rámci zmluvného práva, či už národného alebo spoločného referenčného rámca. A napríklad, e, keď sme posudzovali zmluvné práva ako celok, e, tak sme naše veci ako mali podniky a živnostníci a otázka, či oni by sme mali uvažovať v súvislosti s spotrebiteľským právom, hlavne živnostníci, či ostanú v preferenčnej alebo nepreferenčnej situácii, pretože oni sú tiež životodárnou krvou európskeho hospodárstva. A tiež si myslím, že kvôli terajšej finančnej kríze budeme vidieť stále viac e, zmluv medzi spotrebiteľmi priamo, ako napríklad na eBay, kde to má svoje miesto. Takže stále je to miesto pre všeobecné zmluvné právo a musíme zabezpečiť, že nastavíme správne tento vzťah. A keď vytvoríme len samostatný súbor e, práv pre ochranu spotrebiteľa, možno to bude fungovať, ale musíme byť opatrní v rámci toho, čo robíme. A e, myslím, že to chcel výbor právna veci, aby sme sa sústredili na to, teda vzťah medzi týmito dvoma vecami a ako ich využijeme pre prospech všetkých. Ďakujem, to bol užitočný úvod a teraz dám slovo prvému expertovi, pán Martin Hesling z Univerzity v Amsterdam, ktorý riešil tie otázky, ktoré e, vznikli v rámci návrhu na spoločný referenčný rámec. When I first read the invitation, Ďakujem. Keď som si prvýkrát prečítal pozvánku, aby som sa vedel k súvislosti medzi norom spoločného rámca pre Francie a smernice o ochrane práv spotrebiteľa, tak ja som sa pýtal, že aký súvis, alebo je tu nejaký súvis? Ani vodné ustanovenia smernice, ani od komisie sa neodvolávajú na spoločný vlastne referenčný rámec. Vy ste mohli povedať, že vy ste akademika, e, máte záujem o návrh spoločného rámca pre referenčie, ktoré, pretože ho vyrobili akademici, ale bol to vlastne akčný plán Európskej komisie, ktorý bol na začiatku predsedu, kedy tá návrhná smernica je teraz prvým e, výsledkom a bol to akčný plán, že kedy komisia ohlasila, že by e, potrebovali tento spoločný referenčný rámec preto, aby urobiť teda proces organizáciu, aký je ten referenčný rámec mal byť e, nástrojom pre reviziu, aký a ďakujem ňom mal byť aký, viacej súdržný. A v tom čase ľudia mali obavy, pretože oni si mysleli, že celý, e, tento návrh spoločného referenčného rámca zobral k e, spoločnému európskemu občianskému zákonníku. Niektorí s tým boli spokojní, niektorí nie. A ako vysvetlím o chvíľu, Postup e, komisie sa teraz presnul od smerovania k Európskemu občianskému zákonníku k Európskemu spotrebiteľskému zákonníku. Táto smernica má niekoľko vlastností, ktoré sú veľmi dobre súlade s pracovom, ktorý raz bude viesť k prijatiu Európskeho spotrebiteľského zákonníka ktoré bude prijatý asi prostredníctvom naredenia. Veľmi špecifický e, cieľ e, je vnútorný trh e, medzi podnikmi a spotrebiteľmi, čo nie je zvyčajným cieľom z môjho práva, pretože to sa špecificky zameriava na špecifický trh medzi podnikmi a spotrebiteľmi, takže oni chceli rozdeliť ten trh na dve časti bez DPH a z DPH. Potom to má veľmi úzky rozsah eh, spotrebiteľov a tie zmluvy pre miešaný účel sú vylúčené. Okrem toho, to má veľmi široký hmotný rozsah a predmet, pretože to rieši predaj a služby, ako už bolo povedané predtým. A oba tieto články sú široko definované, takže môžem povedať, že to potenciálne upravuje všetky zmluvy, ktoré môžu spotrebitelia uzavrieť. Čo sa týka obsahu, tak obsahuje to mnohé široké tzv. prierezové horizontálne povinnosti a medzi nimi e, sú tie e, všeobecné povinnosti e, informovať pred uzavretím zmluvy a nakoniec, ako bolo povedané niekoľkokrát, zameriava sa na úplnú harmonizáciu. Všetky tieto charakteristiky spoločne z toho robia eh, veľmi eh, dobrý prvý krok k dosiahnutiu Európskeho spotrebiteľského zákonníka. Toto bude dobre v súlade s právnou pomocou podľa francúzského modelu a francúzskej tradície, kde spotrebiteľský zákon je oddelený od súkromného zákona mimo národný občanský zákonník do národného spotrebiteľského zákonníka. A Oveľa menej sa to zhoduje s so germánskym modelom, kde aspoň donedávna spotrebiteľské zákony boli zahrnuté do národného občianského zákonníka, takže pri to bude smernica, ktorá sa veľmi ťažko bude transponovať do tých zákonných systémov v germánskych tradíciách a oveľa ľahšie do francúzského systému. Keď už budeme mať túto smernicu, tak myslím, že bude veľmi ľahké pre európskych zákonodarcov doplňať nové aky do tejto smernice pre ochranu práv spotrebiteľov. Preto bude ľahké rozšíriť predmet smernice a v každom prípade bude ľahké tú smernicu upraviť, aby bola komplexnejšia a bude to ľahké o 10-15 rokov dospech záveru, že máme uh, viac menej komplexnú úpravu všetkých uh, práv spotrebiteľa, uh, potom ju vlastne upraviť prostredníctvom naredenia. Toto bude mať niekoľko dôležitých dôsledkov. V prvom rade to v skutočnosti presunie, hoci neprávne, ale v skutočnosti presunie mnohé z kompetencií um, zákonodárnej činnosti pre ochranu spotrebiteľa z národnej úrovne na európsku úroveň. Samozrejme, to je citlivé kvôli zvrchovanosti a tiež to má isté demokratické dôsledky. A rovnako dôležité to v skutočnosti prispieje k veľmi ostrému rozlišovaniu. Diana Valis už to spomenula medzi e, obchodmi e, podnikov a spotrebiteľov a podnikov a podnikov. Pretože ak to tak bude, zmluvné právo, ktoré platí pre zmluvy medzi podnikmi podľa národnej úrovni, to bude stále viac e, spotrebiteľské zmluvné právo a bude tam ostré rozlišovanie a dramaticky povedané to môže byť koniec e, vášho spotrebiteľského práva. Ak to bude, tak e, nebude mať zmysel, aby národní zákonodarcovia to transponovali túto smernicu do národných občianských zákonníkov. Bude potom veľa lepšie sa vzdať tej myšlienke, že budú mať e, spotrebiteľský zákonník a urobia to tak, ako Francúzi a potom e, nemeckí zákonodarcovia nebudú s tým nadšení. Ja tu nie som na to, aby som hovoril, že máte byť buď za alebo proti spotrebiteľskom kodexu, ale snažím sa zdôrazniť, že Komisia, Rada a Európsky parlament osobitne by si mali byť vedomí dôležitosti tohto kroku a už v tejto fáze sa opýtať, či chcete, aby konečným výsledkom toho bol Európsky spotrebiteľský zákonník. Môže to byť e, výsledok, ale malo by sa to diskutovať aj v zmysle želateľ Európskeho spotrebiteľského zákonníka. To bol ten scenár, ktorý som popisoval. Potom osobitne k úlohe, ktoré môžu e, návrh spoločného referenčného rámca hrať v terajšom procese. V akčnom pláne, ktorý to celé začal, Európska komisia povedala, že bude používať spoločný referenčný rámec v príprave tohoto spotrebiteľského aky. A ako druhý možný účel komisia ohlásila, že vlastne parlament aj rada môžu používať e, spoločný referenčný rámec ako zdroj informácií pre predkladanie pozmenujúcich návrhov. Členové rady asi budú sa viac prikláňať k porovnaniu smernice s národným právom, ale ja mm, by som očakal, že to bola typická úloha Európskeho parlamentu porovnať túto smernicu s tým, že text, e, ktorý máme k dispozícii, môžeme prehlásiť za vyvážený a neutrálny európsky text. Takže myslím, že ten návrh spoločného referenčného rámca by e, mohol byť zaujímavým milníkom pre navrhovanú smernicu. A keď sa pozrieme na rozdiely medzi spoločným e, návrhom referenčného rámca a rámcov smernicou, tak vidíme tu niekoľko dôležitých rozdielov. Nielen to, že návrh e, sa neodvoláva na spoločný e, návrh referenčného rámca, ale tiež sú tam dôležité rozdiely medzi tými textami. V prvom rade samozrejme štruktúra. V rámci e, návrhu spoločného referenčného rámca spotrebiteľské zmluvné právo je vložené do všeobecného súkromného práva, pričom ten druhý oddeluje tie B2B zmluvy. A potom sa tam e, rozlišuje medzi kľúčovými otázkami, ako sú zmluvy a škody a komisia to uvedla v akčnom pláne ako témy, v ktorých e, by um, mohol byť dosť vyčerpajúci spoločný referenčný rámec. Takže tá smernica sa zlepšila len preto, že um, prezvala ašpirácie spoločného referenčného rámca. A nakoniec, čo je najdôležitejšie, je úroveň ochrany spotrebiteľa Úroveň ochrany spotrebiteľov na rovnej smernice je značne nižšia ako je v spoločnom referenčnom rámci. V mojich poznámkach tu mám rozsiaľý zoznam príkladov a niektorých už boli spomenuté ako sú právne záruky len dvoch rokov, dokonca aj v prípade práčok a Ďalší zaračný príklad je, že napríklad v spoločnom referenčnom rámci je osobenie zmluvy úplne neformálne, ale v navrhovanej smernice, podľa môjho výkladu, hoci komisárka Kuneva dala iný výklad, e-mail by nebol dostatočný a ako chápem, muselo by to byť na trvačnom ehm, prostriedku, ako napríklad na hardiske, a hierarchia opravných prostriedkov už bola spomenutá. Je tu hierarchia opravných prostriedkov a predajca e, má možnosť vyberu a nie spotrebiteľ. A dôležitá povinnosť e, oznámenia dva mesiace. Keď e, ste neoznámili prípad vadného tovaru, tak strácate všetky práva. Ja myslím, že to je dôležité, že všetky práva pre spotrebiteľa ale z toho, čo povedala komisárka Koneva, zdá sa, že len e, stratíte tie osobitné právo smernice, ale stále môžete sa spoliehať na všeobecné zmluvné právo, ktoré z toho nevyplýva a bola by to zaujímavá nová perspektíva navrhovanej smernice. Myslím, že to sú niektoré najdôležitejšie príklady. Ďalší príklad e, sú tie povinnosť informovať, e, to je veľmi e, všeobecná, máme tam e, isté špecifické opravné prostriedky, ktoré sú k tomu priložené a tie vychádzajú z úpravy členských štátoch ale spoločný referenčný rámec už upravuje isté nápravné prostriedky. Takže to sú témy, v e, ktorých Európsky parlament sa môže rozhodnúť e, upraviť ten text e, na základe spoločného referenčného rámca a tým by prispel k tomu, že táto smernica by bola obostranne prospešná a bude to naozaj možné, ak zvýšite úroveň ochrany spotrebiteľa na úroveň, kedy spotrebitelia budú na tom lepšie a predajcovia to naozaj budú môcť ďaká tomu znižiť náklady, tak eh, potom to bude obostranne prospešná prostredia, eh, obostranne prospešná situácia a nakoniec chcem zhrnúť to, čo som povedal, že bez ohľadu na to, čo Európsky parlament rozhodne, mali by ste robiť vedomé rozhodnutie medzi tým, či je žiadoci spoločný referenčný rámec a ako má miesto v tomto procese. Ďakujem pekne. To bol zaujímavý pohľad. Hneď by som dala slovo aj ďalšiemu rečníkovi, pánovi Kristofovi Bušovi z Osnabrüku. Ďakujem, pani predsednička. Dnes popoludní ste už povedali, že nehľadáte problémy, ale práve riešenia. Obávam sa, že v mojom stručnom vstupe budem musieť spomenúť jeden či dva problémy, ale sľubujem, že budem naznačovať aspoň nejaké riešenia aj Len no, by som sa teda sústredil na vzťah medzi navrhovanou e, smernicou a národ, vnútroštátnou legislatívou a ako e, pristupovala k tomu skupina výskumníkov, to znamená, že akým spôsobom táto smernica a vnútroštátne právo spolu um, ladia, alebo aký je medzi nimi vzťah. Ja by som chcel povedať, že správne fungovanie tejto smernice závisí od toho, ako bude um, zapadať, alebo ako bude, aký bude mať vzťah k zúľudnému právu vnútroštátnemu. To znamená, že uh, t- práve to bude vyjadrovať tú mieru účinnosti navrhovanej harmonizácie. A myslím, niekto môže povedať, že prístup komisie e, s cieľom cieľenej harmonizácie celkovej môže vyvolať dojem, že je možné harmonizovať len také akési malé ostrovčeky v rámci mal, domáceho mluvného práva bez určitých e, e, vzťahov medzi týmito ostrovami. Ale keby som parafrazoval e, John Dona, žiaden právny predpis nie je samotným ostrovom. Každý, každé jedno ustanovenie je kon, súčasťou kontinentu, pretože každé jedno ustanovenie zapadá do vnútroštátneho systému legislatívy, takže je nevyhnutné prijať širší pohľad na tento obraz. Čiže čo vlastne pozorujete, alebo čo vidíte, keď sa pozriete na širší obraz a myslím si, že to je na slajde číslo 3, ktorému sa teraz vyjadrujem. Čiže akým spôsobom ehm, fungujú predpisy medzi susedmi, Čiže tak, aký, tak, aký je ten návrh dnes, budú existovať určité um, prietoky či úniky do susedných regiónov a pravdepodobne budú aj určité eh, vopred, účinky vopred, ktoré budú brániť eh, členským štátom zavádzanie takých pravidel, ktoré budú naviazané na obsah smernice. Uvedol by som jednám dva príklady. Článok 5 návrhu obsahuje zoznam informácií, teda to, čo má obsahovať pred, teda tých predzmluvných podmienok k, tých, k, k kontraktu tom o službách. A jedna z informácií, ktorá tam musí byť, je e, hlavná charakteristika produktu. Ale čo je nejasné, že či sa to týka aj informácií o možných e, použitiach toho produktu, aj e, prípadných rizikách, ktoré zo svojho produkt nesie. Ak odpoveď je, že nie, že toto pokryté nie je, znamená to potom, že ten vyčerpávajúci zoznam, ktorý je v článku 5, člán, bráni členským štátom zavádzať takéto do doplňujúce povinnosti poskytovať takéto informácie. A napríklad e, e, tá francúzska koncepcia obligation de l'enseignement alebo nemecký e, ká povinnosť Čiže jednotlivé členské štáty majú rôzne nástroje pre znižovanie tých e, rôznych asymetrií. A budú členské štáty pripravené alebo ochotné e, to všetko vidieť v takom kontexte, ak to smernica od nich bude vyžadovať, že bude potrebné uviezť veľké množstvo informácií. Ak odpovedie jej áno, tak potom člen, až že členským štátom bude bránené, tak potom táto smernica veľmi rýchlo sa bude prelievať aj do zmluvného práva. Ak odpoveď je, že nie, že členským štátom nebude branené udržiavať takéto pravidlá, tak potom členské štáty zás budú vedieť obchádzať tú tzv. alebo údajnú plnú harmonizáciu tým, že budú e, vyžadovať ďalšie informácie e, povinné informácie na báze rôznych svojich vnútorných predpisov. A to mohol by byť dopad takýchto účinkov. No, budem ďalší príklad. E, na ochranné prostriedky v rámci obchodného práva. To znamená, že ak napríklad obchodník niečo nedodá, tak spotrebiteľ má právo dostať späť svoje peniaze do 7 dní. Ak je toto v rámci plnej harmonizácie, tak to znamená 7 dní, nie 6 dní, ani 8 dní, to je jasné. Ale čo sa tu neuvádza? je, že či je to jediný opravný prostriedok, ktorý je v dispozícii spotrebiteľovi, čo napríklad ukončenie zmluvy, čo napríklad odškodne za oneskorenie a podobne. O tomto sa nehovorí nič. Alebo niekto môže povedať, že smernica niečo hovorí v článku 27 o odškodnení. Áno, tam to je pravda, ale článok 27 spomína len škody za ne, nesúlad alebo za nesplnenie. Nie za nedodávku potom čo tie pravidlá, tie rôzne e, ochrana toho predajcu, akú má zodpovednosť, e, akým, e, akým zodpovednosť za predaj, akým spôsobom sa zabezpečuje odškodnenie a podobne. Čiže to všetko smernica nespomína, čiže tieto otázky sú naďalej otvorené a tým pádom harmonizácia je pomerne na nízkej úrovni, alebo potom Európsky súdny dvor bude musieť rozpracovať vypracovať e, nejakú takú dogmu z e, rôznych e, zákonov či práv, ktoré sa budú týkať odškodnenia, aby sa teda znižila tá vysoká miera právnej neistoty. Takže na mojom poslednom slajde by som chcel povedať, že ako dodržať svoj sľub a naznačiť možné riešenie. Čiže ak nie je možné robiť určité chirurgické zásahy do vnútroštátneho zmluvného práva a venovať sa len určitým konkrétnym obmedzeným oblastiam, pričom nechceme zasahovať do susedných oblastí, možno by bolo dobré hľadať možnosť určitej koexistencie medzi e, domácim zmluvným právom a európskym správom pre ochranu spotrebiteľa. Čo by to znamenalo? Znamenalo by to kombináciu, by to možnú kombináciu medzi e, určitou selektívnou plnou harmonizáciou určitých jasných e, oblastí, kde možno sa možno bude dať nájsť určitý typ ostrov a potom minimálna harmonizácia inde a potom určité občné nástroje, jeden alebo viaceré, ktoré budú určené pre tie oblasti, ktoré budú osobitne dôležité pre vnútorný trh. Samozrejme, že elektronické obchodovanie by bolo práve jedným z prvých, podobne ako aj diálkový predaj na diálku. A to, čo bolo navrhu prezentovanej komisii, to by sa dalo použiť pre tento prístup, pretože to mapuje jednotlivé um, doma vnútroštátne legislatívy, teda CFR obsahuje aj porovnateľné prístupy v jednotlivých 27 členských štátov, čiže to je taká mapa. A potom ešte je tu aj menu pre prípravu nástrojov, ktoré by sa dali použiť. A potom posledné slovo, to už bolo aj spomenuté, myslím si, že v tomto výbore, tá myšlienka eh, Blue Button, modrého tlačíka, tlačítka eh, na internetovom obchodovaní, ktorú by spotrebiteľ mohol využiť ako nástroj určitej takej možnosti pre spotrebiteľa opt-in. A komisárka tiež vo svojom úvode uviedla, že to by malo to by, týmto by sa zviditeľnil európsky zákonodárca pre spotrebiteľa na každej jednej obchodnej stránke. Ďakujem pekne, podpredsednička. Ďakujem pekne, opäť to boli užtočné vstupy. Takže by som teraz eh, dala priestor pre diskusiu alebo nejakú otázku. Dám slovo pani Wallace a aj pán Harbour sa hlásil. Ešte niekto? Nie? Takže pani Wallace. Uh, uh, Ďakujem pekne za tieto dva vstupy, ktoré sú nápomocné, ale podľa môjho názoru možno viac problémy e, zvýrazňujú, než ich riešia. Ja mám taký pocit, že tu chodíme okolo horúcej kaše. A ja tu aj v závere sme počuli, keď hovoríme občné nástroje, e, ja by som nahradila termín E, občný nástroj e, termínom sektorálna smernica. Pretože v podstate začali, vydali sme sa po tejto dlhej ceste, snažili sme sa dopracovať nie, čo, mu, čo umožní spotrebiteľom možnosť výberu alebo aj tým jednotlivým dočasneným stranám e, či tu možnosť výberu taký systém, ako je ten, to modré tlačítko, ale že ja stále bojujem s tým, aby som bola schopná vidieť, že už došlo k nejakému pokroku. Nehnevajte sa, pani predsednička som rada, že ste to povedali, pani e, hovorí predsednička, pretože ja som si myslela, že či to som len ja, čo tu vidí len problémy, alebo že či sa teda snažíme hľadať aj nejaké riešenia, či len stále hovoríme o problémoch. Pán Harbour? Ja mám tiež určitý podobný dojem. A to napadlo ešte aj predtým, keď komisárka hovorila o prioritách a o tom, ako budeme pokračovať ďalej. A Keby som mal trochu viac čas, času, myslím si, že je potreba presvedčiť svet, že pridávame hodnotu európskejmu hospodárstvu veľmi podstatným spôsobom. A myslím si, že o tom, o čom sme hovorili dnes, tá oblasť má potenciál pridať hodnotu, ale ja neviem, či to je práve táto práca. Na druhej strane viem, že sa o tom diskutovalo už mnohé roky, že by bolo dobre mať určitý občný nástroj, ktorý by bol v dispozícii pre cezhraničné opravné prostriedky pre spotrebiteľov. A v podstate vracia sa to späť ešte k tomu argumentu, o ktorom som ja hovoril ešte predtým, že či existuje taký pocit, že spotrebitelia sú opatrenejší, pri tých cezhraničných transakciách práve kvôli týmto neistotám. A preto, keď hľadáme, ako to riešiť, mali by sme hľadať určité také konkrétne možnosti. Ale to by potom nemalo spôsobovať určité ďalšie kolaterálne problémy s tým, že by to zasahovalo do legislatívy vnútroštátnej. Už mm, možno, že ja mám stále taký, taký, taký vnútorný pocit, či vnútorný hlas, že budeme musieť ešte venovať sa týmto otázkam a aj to, čo podala Connie Goens, tá myšlienka, že bude online záruka, európska záruka online, ktorá teda by bola k dispozícii neustále pre eh, o, transakcie online. Nuž, no možno, že by bohol, eh, mohlo byť do, dobrou cestou vpred a mohlo by to mať potom aj stimulačný e, účinok pre tie krajiny, e, ktoré zatiaľ nemajú dostatočne dobrý systém záruk, pretože ľudia, ktorí by si kúpili tak, za takýmto systémom niečo na internete, by mali lepšiu ochranu, než keby si to kúpili doma. Okay, so maybe we should uh, get our experts. Mm, tak, ďakujem pekne. Teraz by sme možno hľadať slovo expertom, aby zodpovedali otázky. Som rada, že vo vašom prístupe ste povedali, že nakoniec by ste dokázali žiť aj so selektívnou plnou harmonizáciou, pretože prakticky toto sme aj uskutočnili v rámci niektorej sektorálnej legislatívy. Ale zase sa vracia tá otázka, ktorú sme tu ešte nemali, alebo mali, že bude, nastane situácia, kde mám spoločné nejaké právo, čiže keď si niečo kúpim, mám jednoduché určité práva pri nákupe, mám rovnaké práva v 37 členských štátoch, ale potom musím rozmýšľať o ďalších veciach. A keď budem niečo iné potrebovať, tak možno, že radšej sa obrátim na svoju domácu legislatívu. Ale počuli sme, že spotrebitelia dosť často nepoznajú ani svoje vlastné spotrebiteľské zákony domáce e, my sme tieto diskusie už aj mali v našom výbore IMKO a snažíme sa naozaj sústrediť na to, aby sme mali pragmatickú legislatívu, ktorá funguje pre ľudí a ľudia vedia, čo s nej majú. Inak ja nevidím význam vyprodukovať niečo, čo nefunguje, o čom nebudú spotrebiteľa nebudú ani vedieť a bude tam toľko všelijakých možných výnimiek a rôznych e, opochádzok, že ani nebudú, nebude z toho jasne, že kto má aké práva. Takže čo môžeme teda robiť s niektorými z týchto problémov, aby sme mohli zabezpečiť lepšiu právnu istotu, poskytli určité základné práva, ako sa nám podarilo v niektorej sektorálnej legislatíve? Takže nech sa páči, ešte by ste chceli odpovedať, pán Hezeling a pán Bush. Nuž, možno, že to, čo som povedal k tomu Európskemu kódexu spotrebiteľov, možno, že znelo veľmi kriticky, ale ja som nešlo o to, že je treba mať predstavu o tom, že kam to smeruje. Je to návrh smernice, ktorá je úplne iná než všetky doteraz a na, naozaj by to mohol byť európsk, by to mohol byť prvý krok európskemu kódexu spotrebiteľov. Mohlo by to vyriešiť kopu problémov, pretože by to mohlo byť oveľa viac zacielené a jednoznačnejšie, o čo ide. Alebo naopak, alebo si povieme, že toto nechceme, chceme zmluvné právo, aby spadalo pod všeobecné zmluvné právo, a nechceli by sme potom odlišovať e, kontrakty medzi podnikmi a kontrakty medzi, s podnikom a spotrebiteľom. Čiže musíme si e, položiť pre všetkým otázku, že, e, či chceme rozlišovať medzi podnikmi, medzi zmluvami medzi obchodníkmi alebo a zmluvami medzi obchodníkom a spotrebiteľom. Čiže napríklad si niekto počítač, povedzme, večer cez víkend tá osoba má určité eh, obmed, kognitívne obmedzenia, ale keď kupujete eh, keď si ako osoba kupuje nie pre súkromné účely, ako pre svoj malý podnik, eh, tiež môžeš obmedzené znalosti o tom počítači. Bolo takisto povedané, že ča, spotrebiteľ často nevedia, aké sú ich spotrebiteľské práva. Myslím si, že to je pomerne prirodzené. Uh, prirodzené taktiež, že mnohí ľudia nevedia, že väčšia časť toho spotrebiteľského práva je vlastne všeobecné zmluvné právo. A mnohé z členských štátoch stále majú ochranu spotrebiteľa v rámci zmluvného práva. To znamená, že buď odrežeme túto spotrebiteľské právo od tohto zmluvného práva, ale musí to byť jednoznačné. Keď budeme transponovať tú, smernicu do členských štátov, a v mnohých členských štátoch to povede k množstvu problémov, ak nebudeme vedieť, že či konečný cieľ napokon je spotrebiteľský kódex. Ak by takéto niečo bolo, tak potom nemá význam všelijakým spôsobom to dolaďovať a špekulovať, ako to celé zapadne jedno do druhého, lebo to nemá zmysel. Treba vedieť, že aká je dlhodobá perspektíva ako to chceme. A môže to byť tak pozitívne, ako aj negatívne z hľadiska toho spotrebiteľského kódexu, že či to chceme, alebo to nechceme. My chceme, aby členské štáty mali možnosť riešiť eh, spotrebiteľské vzťahy aj v rámci zmluvného práva a napríklad eh, je možné aj trans, či, je transponovanie tohto, tejto smernice možné na báze zmluvného práva. Neviem, či by to nakoniec súdny dvor ešte aj povolil. Čiže to bude musieť byť eh, rozpoznateľné pre spotrebiteľov. Napríklad e, v, kom, v Holandsku sa hovo, je tak, že nemôžete transponovať práva spotrebiteľa len takýmto spôsobom, že budú, nebudú e, uznateľné v cezhraničných prípadoch. Čiže technicky by napríklad bolo veľmi ťažké transponovať túto smernicu ako e, v rámci všeobecného zmluvného práva, aj keď pani komisárka Koňová povedala, že môžu členské štáty to e, vyňať z toho pola pôsobnosti zmluvného práva, ale potom to budú veľa seba dve rôzne legislatívy paralelne. Takže toto sú veci, ktoré je treba vyriešiť, určiť, aby sme mohli mať potom nejakú dlhšiu perspektívu. Predsednička Môžem ešte jednu vec. Ja teda chápem situáciu, ale v situácii lepšej regulácie, o čo nám všetkým ide. Keď mám štyri rôzne smernice, každá z nich ako spotrebiteľovi ju rôzne práva, len podľa toho, že či si niečo kúpim, podľa toho, akým spôsobom si to kúpim, či si to kúpim od podobného obchodníka, alebo na internete, alebo cez telefón mám rôznu mieru ochrany, čo mi teda tiež nepríde celkom logické. A možno by to bolo jednoduchšie aj pre podniky, keby fungovali na rovnakých e, princípoch. Ale vy chcete povedať, že ste radšej za takú legislatívu mať pre každú jednu vec e, pre každý tento prípad oddelenú legislatívu a len tieto do nich urobiť malé úpravy? Ja teda zdôrazňujem len toľko, že existuje rozdiel medzi tým, čo pôvodne komisia ohlásila ako voľbu medzi horizontálnou a vertikálnou revíziou. Urobili napokon túto revíziu, ale vyšli von z toho rozsahu e, aj z hľadiska tých predzmluvných informácií A napokon, napokon to bolo niečo, čo bolo oveľa širšie než tie pôvodné štyri um, oblasti ktoré boli vertikálne regulované. A ja si myslím, že keď chcete mať rovnaké pravidlá, musíte sa teda rozhodnúť robiť aj túto vertikálnu harmonizáciu. Čiže tento cieľ v plnej harmonizácii určite zmysel má, ale my sme svedkami smernice, ktorá rozširuje E, rozsah pôsobnosti, lebo tá, tá povinnosť poskytovať informácie nie je obmedzená nejakým spôsobom a ja si myslím, že bolo by jednoduchšie alebo jednoduché, keby v ďalšom kroku boli aj rôzne úplne akékoľvek široké povinnosti a to by potom bol vlastne všeobecné, to by potom už bolo všeobecné zmluvné právo. Už ďakujem. Možno konštruktívny príspevok. Podľa mňa, čo predovšetkým potrebujeme identifikovať tie oblasti, kde je možná plná harmonizácia, takzvaná cieľená. To si vyžaduje analýzu, ako už bolo spomenuté, analýzu tých právnych ustanovení, ktoré sú týmto dotknuté touto smernicou. Kde sú teda tie zásahy smernica, medzi smernicou, kde sa prekrýva smernica a zmluvné právo, povinnosť informovať a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je potrebné urobiť ďalšiu analýzu dodatkovú, aká časť eh, zmluvného práva je týmto dotknutá ak je možné pripraviť európske predpisy bez toho, aby to zasahovalo do vnútroštátneho zmluvného práva, to by bolo fajn. Ale keď to nebude možné, tak potom je to už len politická otázka, ktorú bude treba zodpovedať Ako ďaleko až je ochotný alebo chce európsky zákonodárca zasahovať do vnútorného štátneho, vnútroštátneho vnútorného práva. Čiže je potrebné identifikovať ten vzťah medzi smernicou a domácim zľudným právom ale zase určitý tej smernice o niek- kalých obchodných praktikách. Tam sú aj napríklad prípady, ktoré sú pred súdnym dvorom. Aj generálny prokurátor súdneho dvora už, mm, hlavný súdca súdneho dvora o tomto hovoril. Kam až alebo do akej miery zasahuje táto smernica do schopnosti členských štátov riadiť si svoj, svojím spôsobom tú, túto, tieto svoje jednotlivé oblasti. Čiže a ja si myslím, že je stále viac a viac takýchto prípadov, ktoré s, budú otvorené, ak to všetko bude fungovať tak, ako, to je, ako je to teraz. Pani Moli, chcela som vám dať slovo, ale už, mám len, už nemám čas, pretože tlmočníci už za 5 minút odídu. Ďakujem pekne. Nebudem teda hovoriť dlho. Nede tu o to, že by sme my chceli poukazovať na problém bez toho, že by sme ponúkali nejaké riešenia. A myslím si, že to platí pre viacerých rečníkov, že sme sa skôr snažili zamerať na to, aké komplikácie by za sebou niesla plná harmonizácia. V každom prípade by to išlo o nový prístup. Ako ste povedali, je samozrejme dôležité, aby dobre fungoval vnútorný trh na jednej strane a potom, aby sme mali dostatočnú úroveň ochrany pre našich spotrebiteľov. No a keby sa teda právo spoločenstva e, tak povediac miešalo do zmluvného práva, tak by sme tak možno, že by to bola veľmi silná interferencia a to právo spoločenstva by teda malo tu určitý vplyv a dochádzalo by ku kolíziám. To znamená, že ak je tu záujem podporovať cezhraničný obchod a keď je tu záujem podporiť malé a stredné podniky, ako aj spotrebiteľov a priviesť tomu, aby viac, spotreb, aby viac konzumovali, ak to chceme dosiahnuť a chceme mať lepšie pravidlá, tak samozrejme je možné ísť aj touto cestou. Ale v každom prípade to nie je iba jediné riešenie. Preto by možno bolo lepšie sa zamyslieť nad tým, či by nebolo dobré dosiahnuť plnú harmonizáciu pri istom type zmluv. To by sa netýkalo iba cezhraničných obchodov, ale týkalo by sa to napríklad aj národného zmluvného práva. A potom je dôležité zabezpečiť aj to, aby ochrana spotrebiteľa bola na vyššej úrovni, ako sa teraz plánuje v tej smernici. Ak by sme teda chceli harmonizáciu pre cezhraničné obchody ako pre národný trh, tak jednoducho budeme tu mať konflikt s národnými predpismi, ktoré aj tak rátajú s vyššou mierou ochrany a tu by vznikla istá blokáda. To znamená, že zmysluplnejšie riešenie by bolo asi sa snažiť riešiť to v jednotlivých e, bodoch a nie ísť cestou globálnej harmonizácie, lebo ten problém spočíva v tom, že sa nemôžeme pozerať iba na cezhraničné obchody. Ja si myslím, že ak by sme tú oblasť pôsobnosti mali veľmi úzku, podľa mňa by to viedlo k určitej blokácii. To sú obavy, ktoré ja to teraz vidím. Myslím, že nám došlo, to je dobrý čas teraz to skončiť, lebo aj tak nám už končí tlmočenie. Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom panelu. Myslím si, že hovoriť už o tom, že sa nám podarilo identifikovať niektoré z problémov, myslím si, že to už e, zača- poukazuje na niektoré smery, e, že je s tým mám pocit, že už sme teda na tej správnej ceste. A myslím, že keby ste sa spýtali mňa z hľadiska našej práce vo výbore, že či by sme chceli um, pretlačiť alebo podporovať konflikty jednotlivých eh, práv, tak to koncom nie. My by sme chceli predovšetkým niečo, čo bude fungovať a eh, prinesie pridanú hodnotu spotrebiteľom. A ak nie, tak eh, potom je to otázka, na čo musíme vyriešiť tieto otázky a aby nedošlo k určitým nezamýšľaným dôsledkom tejto legislatívy. Takže ja by som vám chcela všetkým poďakovať. Chcela by som poďakovať aj pani komisárke za to, že tu naozaj veľmi pozorne počúvala všetky tieto e, problémy. Ja som presvedčená, že sa nám podarí pripraviť e, také návrhy, ktoré vyriešia z niektoré z týchto problémov a to sa nám určite podarí aj s vašou pomocou. Takže ešte raz vám pekne ďakujem. E, a, a ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu zotrvali až doteraz. A týmto končím rokovanie našho výboru v tomto týždeň a chcela by som pripomenúť, že budeme hlasovať 9. marca na budúci týždeň v Štrasburgu budeme hlasovať, myslím, že k smernici o zdravotníckých službách dnes budeme hlasovať teda o návrhu Rutoviča. Aj máme rozpravu k návrhu e, odporúčaní pána Harbora, takže ďakujem,